Good afternoon, dear colleagues. Um, I was pausing for... Dobre popoludne, dámy a páni. Už tu niekoľko minút čakáme, ale o tretej v pondelok ľudia cestujú. Ale začneme tak, či tak, pretože máme dôležitú tému azylový balíček hneď o tretej. Ďakujem pekne tým, čo ste prišli na čas na prvý bod programu. Začneme oznameniami, prijatím programu ak nie sú námietky voči programu, tento program je prijatý. E, jazykový profil, tlmočenie, dančina, malčtina, chorvačtina, galčina nie sú dostupné ani zajtra, ani dnes. A koordinátori budú e, zásada. Takisto pán Šogor za EPP bol nominovaný za spravodajcu k jednotnému digitálnemu portálu a budeme hovoriť o problémoch v službách. Áno, e, výbor, potvrdzujete tieto odporúčania? Ďalej, 23. novembra parlament dostal návrh komisie, komisie implementujúce rozhodnutie nariadenia 2403 z roku 2015. Sú to spoločné usmernenia k deaktivačným štandardom a technikám pre zabezpečenie nezvratných samotné úpravy zbraní. Je to smernica z roku 217 a smernica o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Všetko toto súvisí, tieto právne normy. A podľa pravidla 24 je to spoločná vec dvoch výborov. Všetci LIBE boli upovedomení prostredníctvom komitológie 23. novembra listom a interný deadline na predkladanie pozmeňujúcich návrhov bol ustanovený. Keď niekto chce namietnúť proti takémuto kalendáru alebo postupu, do 8. decembra 2017 máte priestor. A napokon budeme hlasovať elektronicky o 17.45, keby ste mohli si priniesť elektronické hlasovacie kartičky. Prechádzame k hlavnému bodu dnešnej rozpravy popoludnejšej a ide o spoločný európsky azylový systém. Kolegyne, kolegovia, v tejto veci sme sa rozhodli, teda koordinátori rozhodli, že bude rozprava o politickej situácii súčasnej spoločného azylového systému je to pripomienka, mnohí z vás to viete, ale pripomínam, že treba zosumarizovať, kde sme, pripomínam dôležitosť to, tejto tematiky. Spravodajcovia LIBE majú v tom hlavné slovo. Je to veľká zodpovednosť pre tento výbor. Um, European... Európska azylová agentúra, prepracovanie Dublinskej a Eurodakovej právnej normy a ďalších noriem, e, nariadenie o kvalifikáciách, rámec o presídľovaní a e, zoznam bezpečných krajín pôvodu. To, tieto všetky právne normy súvisia s našou rozpravou. Nepôjdeme do podrobností textu každej z týchto noriem. Tieto tematiky sú rozsiahle, bolo by to nemožné. A nemienili sme robiť toto. Dnes sme mienili sa pokúsiť pochopiť, e, kde tieto prvky balíčka sa dajú politicky reflektovať, ako majú politickú váhu. A kolegyne a kolegovia, ktoré, ktorí ste tu a takisto kolegovia z rady, skúste sa zamerať na takúto politickú rovinu a nie na podrobnosti. Niektorí z tieňových spravodajcov aj tieň, e, bežných spravodajcov sú prítomní. Niektorí, ktorí sa venujú tejto tematike, sú tu. Otázka znie, akým smerom sa máme politicky vydať teraz e, v období pred Vianocami a čo môžeme očakávať v týchto politicky citlivých tematikách. Celý balíček e, by mal viesť jedným smerom. V júlii komisia navrhla sedem legislatívnych návrhov a dva balíčky na reformu azylového systému ako celku. Okrem návrhu na spoločný zoznam bezpečných krajín bola tu správa pani Guillaume, ktorá už v roku 2015 navrhovala a rada prerušila rokovania tejto správe, že treba mať takýto zoznam v, regulačn- v nariadení o azylových postupoch. Parlament má mandát na rokovanie s radou a nedávno e, sme dostali mandát aj k nariadeniu o dublinských e, záležitostiach, normách. A takisto sú s nami správodajcovia aj k týmto ďalším spomenutým balíčkom. Návrhy boli odprezentované viac menej v rovnakom čase, hoci sú v rozličných fázach legislatívneho procesu. Návrh k Európskej azylovej agentúre už sa dostal do fázy predbežnej dohody, rokovania k Eurodaku, prepracovania Eurodaku a e, nariadení o kvalifikáciách len zatiaľ e, majú čiastočný mandát rady, čo sa týka rámca pre presidľovanie v Európe. E, rada ešte sa nedohodla, aký mandát bude pre príjmanie ľudí, pre podmienky príjmania. A takisto Dublin e, ešte nie je vo fáze veľmi pokročilej. Podľa mňa je tu nerovnováha, ktorá dáva vyznieť otázke, či tu vôbec je kapacita na to, aby sa zreformoval celý azylový balíček ako taký. Pretože všetky tieto veci spolu súvisia a možno, že treba naozaj zabezpečiť súdržnosť, koherentnosť politicky celého tohto balíčka, ako tu, tak i v komisie a na rade treba si vypočuť názory všetkých. A preto e, teda nezachádzajme do podrobností jednotlivých návrhov, ale vypočujme si politické vyhlásenia, strategické perspektívy, kde sme dnes a mm, dúfajme, že spravodajcovia nám potom povedia, kde sa oni dostali v týchto dôležitých témach. Prvý, prvá, prvý dostane pán Ryan slovo, je z komisie a povie nám o stanovisku za komisiu. Pán Ryan, nech sa páči. 7 minút, viem, že to ne, sa nezdá, ako veľa na celý tento balíček, ale som si istý, že bude veľa otázok a bude rozpráva, takže určite dostanete ešte slovo k tomu, čo bude rezonovať. Nech sa páči, máte slovo a predstavte stratégiu a to, kde, si, kde asi sme v práci na tomto balíku. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa to stručne zhrnúť. Kratučko, ako vyzerajú rokovania k týmto siedmým návrhom, ktoré Um, prejala komisia v rámci reformy azylového systému. Sú tu vzájomné prepojenia medzi návrhmi a rokuje sa o nich. Mnohé, mnohé tieto návrhy z odborného hľadiska a mnohé z politického hľadiska sa diskutujú. Aké sú dopady načasovania harmonogramy, rokovaní k rozličným nástrojom? Hovoriac teraz o jednotlivých nástrojoch, hoci nepôjdem e, do, nebudem opakovať to, čo tu už odnelo. Takže teraz e, spisy, v ktorých, je, ktorých sme najďalej spolu, zákonodarcovia dosiahli široký, širokú politickú zhodu pri mandáte na agentúru v júni tohto roka. Práca bola finalizovaná na odbornej úrovni v úvodných ustanoveniach a prepojenia k ostatným návrhom, ktoré tvoria súčasť balíka, treba ešte upresniť v blízkej budúcnosti a vypracovať. Čo sa týka Eurodaku, parlament a rada prijali e, svoje mandáty v tejto veci a už sme mali tri trialógy nedávno 8. novembra a tento týždeň aj v Štrásburgu budú ďalšie trialógy Štrasburg je o dva týždne. Očakávame, že bude možné dosiahnuť politickú dohodu pred koncom tohto roka, čiže do konca roka 2017. Je však jasné, že mnoho dôležitých tém ešte stále treba doriešiť. Vrátanie období uchovávania dát a spôsobu, ktorým sa bude možné k ním dostať a kto sa bude k ním dostávať. Čo sa týka smernici o kvalifikáciách. Tieto dve inštitúcie, ktoré boli zastúpené, stanovili e, stanoviska, mali sme trialógy a o pár týždňov budú ďalšie pokračovania trialógu. Ešte sme sa nedohodli na kompromisných návrhoch, ale zaznamenali sme pokrok v rokovaniach. Zdá sa, že sa e, spolu zákonodarcovia dostávajú k spoločnému menovateľovi najmä pri harmonizačných ambíciách, aj pri kritériách pre kvalifikácie, aj pri obsahu ochrany beneficientov. Čo sa týka príjmania, podmienok pre príjmanie, takáto smernica, na tejto smernici práca pokračuje v rade, mala by dosť sa dopracovať v stredu tento týždeň k všeobecnému stanovisku čiastkovému a potom očakávame, že trialógy začnú o pár týždňov. Opäť súhrnom stanoviska naznačujú, že sa názory e, k sebe približujú medzi jednotlivými inštitúciami. Približujú sa najmä čo sa týka harmonogramu a prístupu na trh práce Ehm, obla, oblasť maloletých a oblasť prevencie druhotných presunov. Azylový postup a nariadenie k tomuto. Ehm, zdá sa, že postup bol pomalší, pretože je to naozaj spletitá záležitosť a nástroj je e, zdlhavo naformulovaný. Rada však počas estonského predsedníctva zaznamenala napredovanie a teraz sa blížime k fáze druhého čítania, ktorá je už blízko kompromisného, kompromisnému textu. Počas predsedníctva terajšieho máme už diskusie o kompromisných návrhoch textov v takých o opatreniach, ako sú bezpečné krajiny, usmernenia z Európskej rady v júni tohto roka nám pomohli a očakávame, že rokovania v rade by sa mali uzavrieť niekedy na jar budúceho roka. Ako ste sami poznamenali, trvalo to parlamentu trošku dlhšie zhodnúť sa na stanovisku, ale očakáva sa, že návrh správy bude do konca roka. Dúfajme, že bude aj prijatý. A teraz e, dublinské nariadenie. Toto bolo najťažšie zo všetkých tém, s ktorými sa pasujeme. E, rozhovory v prvom čítaní v rade prebiehali na odbornej úrovni, na pracovnej úrovni a rozsiahle diskusie a bilaterálne stretnutia za ostatné roky na naozaj vysokej úrovni prebiehali, ale nie je tajomstvom, že pre niektoré členské štáty boli tu mimoriadne citlivé veci. Zaradenie do návrhu komisie povinnej relokácie, takže veľmi známy návrh presunúť žiadateľov o azyl z jednej krajiny do druhej, ako náhle sa dosiahne určitý prach, určitý hraničný limit. A tento mandát už je prijatý. Je však jasné, že načasovanie možnej dohody k solidarite je nepredvydateľné nielen načasovanie, ale aj forma takejto solidarity, ktorá sa predpokladá v tejto veci, rámec e, presiedľovania v Únii. Opäť spoločné stanovisko. E, minulý týždeň dosiahla rada a parlament uzavrel svoje stanovisko na konci oktobra. Prvý trialóg očakávame, že sa udeje 13. decembra. Opäť môžeme pozorovať približovanie sa názorov jednotlivých inštitúcií, e, najmä k fakt, fakt, že by sme mali mať dvojročné plány, každé dva roky by sa mali obnovovať, ale ešte stále sú rozdiely medzi radou a parlamentom pri rozsahu ambícií aj pri metodike, akou metodou sa majú príjmať tieto dvoročné plány. Rada chce implementujúci akt a parlament chce príjmanie delegovanými aktmi. Minule sme vyriešili rokovania k Ukrajine pôvodu, ale efektívne to bolo po, odložené z hľadiska rady a obsah tohto súvisí s tým, o čom teraz hovoríme. Takže z tohto všetko vyplýva, že boli tu naozaj zložité rokovania, pretože je to komplexná záležitosť, ale že sme zaznamenali aj pokrok. Ešte niečo k vzájomným prepojeniam medzi jednotlivými tematikami. Povedal už som, že ich je veľa. Chcem zdôrazniť, že komisia verí, že všetky návrhy e, treba prijať aby sme dosiahli komplexnú reformu azylového balíka. Čiže ide tu skôr o harmonogram, než o e, výber niektorých problematík, ich preferovanie nad inými. Nede tu o to, že čo v politickej arene zvíťazí, ktorá téma. A takisto aj z praktického hľadiska treba povedať, že zabezpečenie súdržnosti rozličných názorov a toho, že takáto koherencia bude zachovaná počas rokovaní s ostatnými inštitúciami, predstavovala pre komisiu praktickú výzvu, pretože boli prijaté, e, zákonodarcovia prijali pred 15, 15 rokmi rozličné nástroje, rozličné spisy a právne normy vznikli, ktoré nevždy boli dobre odkomunikované a poprepájané a s týmto teraz zapolíme s takýmito rozhodnutiami, ktoré e, nebrali do úvahy širší kontext. Stretávame sa pravidelne s odborníkmi, ktorí riešia tieto tematiky, aby predmetná koherencia, o ktorú sa snažíme, bola zachovaná. E, k obsahu. Zvýraznil by som niekoľko hlavných oblastí a hlavných prepojení kde je nevyhnutné zabezpečiť práve takúto koherentnosť, tento súlad. Prvá vec, e, ktorú by som spomenul, pokiaľ ide o ustanovenie, ktoré sa týka vyhnutiu sa sekundárnym pohybom, to ovplyvňuje osobitne dublinské nariadenie a teda týka sa nariadenia o príjme a podmienkach príjmu a do menšej miery sa to týka aj nariadenia o kvalifikáciách. E, všetky tieto právne úpravy sa snažia stanoviť právny rámec, kde poprvé existujú isté jednoznačné povinností smerom na žiadateľov, teda žiadať v prvom členskom štáte, kde prídu a zotrvať tam, zostať a takisto objasňujú dôsledky, ktoré plynú zo skutočnosti, že žiadateľ o azyl môže e, sa presúvať z jedného členského štátu do druhého, tak z procedurálneho pohľadu, ako aj z pohľadu príjmu. A takisto to objasňuje povinnosti, ktoré majú samotné členské štáty, tak aby odrádzali alebo predchádzali sekundárnemu pohybu. Rokovania teda vždy musia zohľadniť skutočnosť, aby tieto aspekty boli upravované v rovnakom čase na úrovni rôznych právnych nástrojov. Ďalší príklad, kde sú takéto jednoznačné väzby medzi nástrojmi, sa týka zaobchádzania s neplnoletými, hlavne bez prevodu a ostatnými, na ktoré sa vzťahujú osobitné procedurálne alebo podmienky alebo podmienky príjma. Myslím, že tu by veľmi relevantný príklad bol e, taký, ktorý sa týka opatrovníctva a to je relevantné z pohľadu všetkých štyroch nástrojov, ktoré som spomínal, keď ide už buď o mandát opatrovníka, rýchlosť jeho menovania alebo určenia, kvalifikácie, ktoré musí disponovať počet maloletých, za ktorých môže byť zodpovedný ďalší príklad hodný zmienenia možno väzby, ktoré sa týkajú nového mandátu agentúry a právneho rámca. Dva konkrétne príklady v tejto súvislosti. Agentúra má teraz e, osobitný mandát zostavovať správy o situácii v konkrétnych krajinách pôvodu a to má priamy dopad na spôsob, ako nariadenie o kvalifikáciách e, sa uplatňuje v jednotlivých prípadoch. Ďalším príkladom ten je z oblasti krajiny bezpečného pôvodu a bezpečných tretich krajín. Komisia má mo- možnosť a priestor vyžadovať u agentúry, aby zozbierala relevantné informácie potrebné na rozhodnutie, či zahrnúť, respektíve nezahrnúť takéto krajiny v zoznamoch EÚ, pokiaľ ide o bezpečných, bezpečné krajiny pôvodu alebo bezpečné tretie krajiny Keď e, sa pozrieme výhľadovo, ako ste povedali, pán e, predseda, je jasné, že 18 mesiacov po tom, čo príde schváleniu návrhov, že to je skutočne rozdielne z pohľadu jednotlivých nástrojov. A evidentne si to ešte vyžiada dosť času, pokiaľ ide o uzavretie týchto rokovaní, hlavne pokiaľ ide o dublinské nariadenie a pokiaľ ide o azylové postupy, konania, teda nariadenie o azylových konaniach a to z dôvodu citlivosti obsahu, ako aj z dôvodu náročnosti, komplexnosti. Zároveň sú tu dva nástroje, kde sme už e, v prevažnej miere e, dohodli ten obsah, alebo sme blízko k dohode, a to je dohoda o agentúre, respektíve o Eurodac. Z pohľadu komisie sa domnievame, že by bola naozaj škoda, keby sa nám nepodarilo zužitkovať e, skutočnosť, že tieto dôležité reformy už sú predmetom dohody, pokiaľ ide o podstatné obsahové náležitosti a že by mohli e, vyústiť do nejakých e, dôležitých, podstatných operačných výhod v krátkodobom horizonte. Máme veľa posunenejší mandát pre agentúru, navýšili sme zdroje a ďalšie dôsledky, ktoré by mohli z materiálneho pohľadu zvýšiť podporu, ktoré, ktorú agentúra dokáže prinášať pre členské štáty. To isto platí aj vo vzťahu k Eurodac nariadeniu. Je možné ho využívať už z pohľadu riešenia nelegálnej migrácie a pri zľahčovaní práce orgánov na presadzovanie práva, teda policie. V septembri, keď sme schválili dvojročnú kartu o správe o migrácii, komisia nabadala spolu zákonodarcov, aby sa pustili do finalizácie politickej dohody v týchto dvoch nástrojoch chápajúc, že tie aspekty, ktoré si budú vyžadovať pozmenenie e, z pohľadu celkovej dohody, by potom mohli byť e, zmenené, respektíve doplnené v neskoršej fáze, následne po prijatí, ale že by bola naozaj škoda nevyužiť medzičasom tie výhody, ktoré ponúkajú. Ďakujem. E, ďakujem veľmi pekne za informáciu ohľadom jednotlivých tém, ale aj tých vzájomných prepojení v rámci stratégie, ktorým sa môžu kolegovia venovať. Najskôr ešte dostane priestor zastupkyňa predsedníctva, predsedajúcej krajiny, Bergilus. Ďakujem aj tým kolegom, ktorí pomohli v mnohých týchto témach, v týchto spisoch. Možno taký krátky pohľad na vec z vašej strany. 7-10 minút maximálne a potom môžeme e, začať rozpravu. Takže nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda vážený pán predseda, vážené poslankyne, poslanci výboru LIBE. E, myslím, že to môžem vybaviť pomerne stručne, pretože komisia poskytla veľmi podrobný popis situácie v týchto spisoch a tie najdôležitejšie témy ešte stále ostávajú plus minus otvorené, treba ich doriešiť. V prvom rade chcem poďakovať za pozvanie na túto schôzu a že ste nám tým umožnili poskytnúť krátky prehľad o našej aktivite a to aj z pohľadu zabezpečenia, zagarantovania súladu a koherencie nového spoločného európskeho azylového systému. Ako už naznačil náš minister, keď vystúpil na tomto výbore v júli, našim hlavným cieľom ako predsedníctva bolo dosiahnuť čo najväčší pokrok v jednotlivých témach reformy Vychádzajúc z práce, ktorú vykonali predchádzajúce predsedníctva, sme išli aktívnou cestou e, dopracovania všetkých legislatívnych návrhov v rámci balíčka. A doposiaľ boli dosť e, dohodnuté 4 mandáty počas malckého, ako aj nášho predsedníctva, čím sme mali možnosť e, začať rokovania v týchto spisoch s Európskym parlamentom. Okrem toho dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť a uzavrieť aj 5. mandát, pokiaľ ide o smernicu o podmienkach príjmu čo skoro. Ako povedal Steven, bude to túto stredu. Pokiaľ ide o súlad e, medzi týmito okruhmi, tak e, sme vynaložili úsilie a naozaj to nebolo jednoduché, ale dúfam, že sme stále zachovali tú myšlienku, že e, bez ohľadu na to, čo dohodneme, musí to byť realizovateľné a musí tam byť zabezpečený súlad medzi jednotlivými okruhmi. Pokiaľ ide o ten tematický prístup, ktorý navrhlo a potom realizovalo malské predsedníctvo, tie hlavné tematické okruhy už boli identifikované, tie si vyžadujú dodatočnú pozornosť pri napredovaní týchto spisov. V rámci napredovania teda takýchto tém ako predsedníctvo sme sa veľmi pozorne zaoberali tým, ako by sme mohli vytvoriť systém, v rámci ktorého rozdielne e, spisy budú zosúladené z praktického pohľadu to znamená, že rôzni experti v rôznych spisoch musia veľmi úzko spolupracovať. Tak to aj sa dialo. Máme veľmi dobrú spoluprácu s expertami komisie v tomto ohľade. Napríklad, a to spomenula aj samotná komisia, otázka zástupcov a opatrovníkov, e, to sa objavuje vo viacerých úpravách e, rada venovala skutočne pozornosť tomu, aby sme vytvorili holistický systém, kde bude postarané o maloletého od chvíle, kedy podajú žiadosť o azyl v EÚ až do dovršenia 18. roku, kedy už nepotrebujú opatrovníka. Ďalšia vec, ktorú si všimol parlament, pokiaľ ide o mandát rady, takže ešte stále je to prístup, ktorý je istým spôsobom stranný, ktorý nie, nevyznačuje sa nestrannosťou. Môže sa to javiť na prvý pohľad ako negatívna vec, ale je to nástroj, ktorý nám umožňuje zohľadňovať a zabezpečovať súlad medzi jednotlivými témami a okruhmi. Všade sú obsiahnuté krížové odkazy na iné návrhy v rámci balíčka o azile, azylového balíčka a my ponechávame tam e, hranaté zátvorky tým, že nechceme predbiehať diskusiu, predbiehať diskusiu v iných spisoch a tieto vzájomné väzby budú skutočne predmetom objasnenia vo fáze, kedy ostatné spisy sa dostanú do takej e, robustnejšej fázy. Táto situácia nie je ideálna, zároveň nám zabezpečuje, umožňuje zabezpečiť súlad v konečnom dôsledku a každá časť by potom mala byť predmetom e, pozornej diskusie a vstupov z oboch strán. Teraz e, pokiaľ ide o, tie, o tých 7 návrhov, tak podrobnejšie. Revízia nariadenia Dublin, predchádzajúce predsedníctva, konkrétne slovenské a malské, realizovali významné úsilie smerom k prelomeniu tej patovej situácie, pokiaľ ide o jednotlivé aspekty balíčku a o tých zásadách a o solidarite a zodpovednosti. E, došlo k istému pokroku, pokiaľ ide o tieto konzultácie a rokovania, avšak ten pokrok nebol dostatočný na to, aby sme mohli hovoriť o dohode na úrovni rady. Estonské predsedníctvo, uvedomujúci, ako dôležitá náročná táto úloha bola, pristúpila k bilaterálnym rokovaniam so všetkými členskými štátmi a viem, že sme teraz sa dostali e, do úrovni pochopenia ich problémov a kde by aj sa mohla nachádzať tá stredná zlatá cesta na rade. A ešte stále budeme musieť diskutovať a v tom zostávajúčom čase nášho predsedníctva chceme diskutovať s členskými štátmi, ale zároveň sa chceme oprieť o závery rady z oktobra tohto roku, ktorom sa volá po konsenze v prvej polovici roku 2018. Pokiaľ ide o Európsku agentúru pre azyl, nepôjdem do podrobností. Budem hovoriť, e, kde sa podrobne nachádza ten spis, ale my dúfame ako predsedníctvo, že budeme môcť prezentovať výsledky našich rokovaní e, s parlamentom na Koreper, čo skoro a potom tie odkazy na iné e, zložky alebo iné okruhy v rámci CEAS e, e, zostávajú alebo budú vylúčené z tejto dohody. Pokiaľ ide o Eurodac, tak v prvom rade sa chceme veľmi pekne poďakovať parlamentu. Domnievame sa, že dosiahli sme doposiaľ dobré výsledky v tejto agende v rámci trialogov. Samozrejme, pre naše predsedníctvo bude veľmi dôležité zaznamenať čo najväčší pokrok v rámci ďalších troch týždňov. Napriek tomu, že niektoré problémy, v ktorých rada stále nemá mandát, môžu byť posunuté na nadchádzajúce predsedníctvo. Dúfame, že sa nám napriek tomu podarí uzavrieť rokovania na základe súčasného mandátu pokiaľ ide o návrh rekodifikácie, e, pokiaľ ide o smernicu o príjmaní, tak by ste e, počuli to vyhlásenie. My dúfame, že už tento, túto stredu sa nám podarí dostať, obdržať mandát pre trialog a potom e, začať samotný trialog pri najbližšej príležitosti s parlamentom. Pokiaľ ide o rámcové nariadenie o presídlení, áno, Pravda je, že minulý týždeň 15. novembra sa nám podarilo dosiahnuť mandát na úrovni rady a sme veľmi radi, že môžeme e, uskutočniť minimálne taký prvý trialog v decembri a potom bulharskí kolegovia budú ďalej viesť e, tie rokovania v ďalšom roku. Pokiaľ ide o nariadenie o kvalifikáciách, opäť trialógy prebiehajú bolo spomenuté, že náš mandát nie je nestranný, tak či tak sme sa k týmto témam ešte nedostali, ale pokiaľ ide, alebo teda je čiastočný, e, pokiaľ ide o tento mandát, minimálne túto stredu ho zlepšíme ďalej e, tým, že tam zapracujeme definíciu rodinných príslušníkov. Dúfame teda, že v tomto ohľade e, budeme mať viacej na diskutovanie a opäť dúfame, tejto súvislosti, že v rámci dvoch eh, zvyšných politických trialogov a niektorých ďalších ešte technických eh, stretnutí, že dosiahneme maximálny možný pokrok a že uzavrieme čo najviac oblasti, okruhu. Ale opäť vyžaduje si to ďalšie diskusie počas bulharského predsedníctva. A na záver k návrhu nariadenia o azylovom konaní, opäť veľmi technický, komplexný spis Prvé čítanie sme uzavreli v septembri tohto roku, takže okamžite sme začali s rokovaniami e, v rámci druhého čítania alebo o druhom návrhu predsedníctva a to chceme ukončiť do konca predsedníctva, do konca decembra chceme mať uzavreté druhé čítanie, ale samozrejme vyžaduje si to ďalšiu prácu. Bohužiaľ, nedokážeme získať mandát na to, aby sme mohli započať e, rokovania s parlamentom ešte počas nášho predsedníctva. Ale je tu nádej a napreduje to pomerne dobre, by som povedala. A myslím, že vlastne to je aj všetko z mojej strany. Každopádne nebolo to jednoduché, ale našim cieľom bolo e, pracovať maximálne možné miere a zabezpečiť, že nič nevypadne týchto spisov. Aby ste teda nič nevynechali, to nie je jednoduché. Uvidíme, aké synonyma nájdeme pre slovo náročný. Ako ináč sa to ešte povedať. Ďakujem pekne. Nie je to jednoduchá úloha. Ide o e, veľkú skupinu úprav, právnych úprav. Počúvali sme veľmi pozorne a teraz by som rád dal priestor niektorým spravodajcom, ktorí sú tu. E, je mi ľúto, že táto rozpráva je naplánovaná na tretiu. Pondelok po obede nie všetci môžu tu byť, ale vážim si tých spravodajcov, ktorí sú prítomní. Ak e, môžem keď budete vystupovať, tak prosím spomente všetky náležitosti, dáme dostatok rečníckého času a dám priestor v poradí, ako prišli žiadosti o slovo. Takže Birgit Cipel, nech sa páči. Thank you very much, Chair. It was very interesting to follow... Bolo veľmi zaujímavé vypočuť si uh, radu i komisiu, pokiaľ išlo o ich názory. Áno, ide o citlivý balíček, je ťažký, je zložitý, je tu veľa názorov a my to vieme. Vieme to v parlamente, vieme to hlavne v, vo výbore LIBE, ale prepačte, našli sme určité stanovisko a teraz, po 18 mesiacoch, e, komisia, ďakujem, že ste to povedali, je tu naďalej, sú tu tri materiály, kde nie je pozícia rady jasná. Takže mi nehovorte, že je to ťažké. My to veľmi dobre vieme, ale podarilo sa nám nájsť stanovisko, postoj. Ďalej poviem, že áno, chápem, Rozumiem tomu, že hlavne rada je pripravená dovršiť e, EASO a Eurodac. Mám však dojem, že ak sa zhodneme na týchto dvoch tematikách, tak tá chuť zo strany rady pokračovať a vážne pracovať na ďalších zložkách nenarastie. A toto je ešte veľmi eufemistický výraz. Z toho istého dôvodu že teda sú všetky tieto zložky také zložité a že i tu v parlamente máme rôzne pozície. Môžem vám povedať, že ja osobne, mne sa nepačia e, všetky časti dohôd, ktoré sme dosiahli. Ale aj tak, keď, ich, keď máme tieto pozície, musím doverovať všetkým spravodajcom tu v parlamente, že si e, robia maximum svojho úsilia, aby sme e, mali tie veci, na ktorých sme sa dohodli. Okrem tým všeobecným e, poznámkam, že nevidím tu narastajúci apetít rady k tým ďalším zložkám, ak sa dohodneme na EAZ a Eurodaku, tak by som rada tiež poznamenala, že my za našu skupinu by sme radi bojovali za tú pozíciu, ktorú sme tu v parlamente e, dosiahli. Napríklad, pokiaľ ide o obdobie zadržiavania, a toto je pozícia parlamentu a my nemôžeme hľadať ešte niečo nové. Takže majme na pamäti, že ak začneme za bulharského predsedníctva a predložíme návrh hlavne k najdôležitejšej veci, ako je Dublin v lete 2018, čo sa potom udeje? Obávam sa, že pôjdeme k ďalším voľbám a ešte stále nebude zmena v azylovej politiky tohoto parlamentu. A posledná politická poznámka, pán predseda. Viem, že vš- nie všetci, všetky členské krajiny sú spokojné a viem, že komisia na, avizovala, že potrebujeme zo Eurodac, aby tu bol pokrok, aby sme potešili niektoré členské krajiny, aby v konečnom dôsledku sme mali reformu. Ale pam- majme na pamäti, že už sme sa dohodli na dohode EU-Turecko. Jeden z účelov bol získať čas tak aby všetky členské krajiny sa pripravili na to, čo môžeme urobiť spoločne s tretimi krajinami a tiež, čo môžeme robiť internetu v EP, e, pardon, v EÚ, minimálne v tom, čo môžeme urobiť my. My sme si urobili našu prácu. Musíme trvať na svojich stanoviskách a je na rade, aby zodpovedala tie otázky, prečo nedokážu nájsť stanovisko, o ktorom potom možno rokovať. Ďakujem. Um, um, veľmi ostrý uh, začiatok diskusie. Prosím, uh, uh, venujte sa tomu, tejto téme je veľmi dôležitá, takže využite čas, ktorý máte. Za Dublin, ako spravodajkyne Dublinu,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 E, zmenil mechanizmus, ktorý sa stáva povinným a znamená to, že bohužiaľ členské krajiny musia príjmať stovky tisícov e, uchádzačov azyl ročne. Táto diskusia prebiehla e, v kontexte vízového zákonodárstva a sú tu humanitárne otázky. Pred pár dňami rada nás informovala, že nechcú pokračovať diskusia o texte bodka Nuž a teraz i, i, sa zdá, že text sa tu jednostranne objavil. Aká je pozícia členských krajín k povinnému mechanizmu, pýtam sa ja. Očakávate to isté ako u vízového e, zákonníka? Ďakujeme teraz e, pani Wingström. Vy ste hovorili, že ste prišli neskôr, možno ste nepočuli všetko, ale určite vám môžu to osvetliť neskôr. Ak by sa tu hovorilo, ak by ste hovorili o niečom, čo už sme my spomenuli. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým. Rada by som sa obrátila na kolegov z negociačného týmu. Ďakujem ešte raz za výbornú prácu a za historické úspechy zjednocujúce tento parlament. Zastupujeme viac než 220 politických strán, v Európe je to naozaj fascinujúce, že 28 ministrov sa nedochádzalo zhodnúť na jednej pozícii. Ešte zopakujem vec, až kým tu nebude pozícia rady. Myslím si, že e, sme výborne spolupracovali a chcem vám všetkým pripomenúť, aká výborná podpora bola v pléne pred dvoma týždňami, keď sa spochybňoval mandát z Líbe. To boli veľmi ťažké dni v snahe o zastávanie našej pozície. Ale teraz e, tu máme dvojtretinovú väčšinu. Tento parlament je zjednotený s veľkou väčšinou a preto je veľmi dôležité zdôrazňovať, že členské krajiny musia mať stanovisko, musia hľadať zhodu čo skoro budeme mať e, rok 2018, ktorý nám dáva 14-15 mesiacov, za ktoré môžeme rokovať o legislatíve. Ak rada e, stále bude hľadať e, jednomyselnosť Dublinu, určite nevstúpime do rokovaní alebo dohodnúť sa. Začínam byť presvedčená, že toto je asi to, čo rada chce chce, chcú nám naďalej tvrdiť, že nie je možné nájsť stanovisko. Ale to sa však nepáči občanom, to je asi vec istá. 70 Európánov chcú, aby Európa v migrácii e, poskytla riešenia. Uvedomujem si, že to je pre radu nepohodlné, pretože je krajšie pre ministrov mať ľahučkú atmosféru počas zasadnutí rady, než keby mali opravovať systém, ktorý je celkovo pokazený. Nie je tu však potreba jednomyselnosti, potrebujú skôr e, hlasovať kvalifikovanou väčšinou a to je to. E, ak by sme mali e, odvahu teda za predsedníctvo, toto by malo predsedníctvo zdôrazňovať, nedokážu nájsť jednomyselnosť, vieme, že 4-5 krajín nikdy nebudú chceť, aby sa niečo udialo, tak zabudnite na jednomyselnosť a začnite vytvárať väčšiny. Pripomeniem vám, že pri hlasovaní v Štrasburgu Estónci, Chorváti, Bulhári, Litovci, Slovinci a Rumúni, Rumúni ich delegácie dali dvojtretinovú podporu mandátu a a v polskej delegácii, ktorí tak veľmi sú obviňovaní, bolo situácia 50 na 50. 50 polských kolegov hlasovalo za mandát a 50 proti. Mám tu presné čísla. Takže prestaňte poukazovať na členské krajiny, že urobili to či ono. Dokonca, ak i rada je, e, nie je pripravená ísť týmto smerom teraz, Myslím si, že by mali nájsť mandát na začatie rokovaní. Mali by sa nad tým zamýšľať. A ja dúfam, že rada by mohla byť trošku otvorenejšia a pokúšiť sa hľadať, hľadať inšpiráciu v stanovisku, ktoré máme my. Minimálne 5 rôznych skupín v rade. Možno naša pozícia by mohla byť kompromisom. Snačme sa to ako také predať. Všetky tie veci v, tej, v tých správach o spoločnom azylovom systéme s výnimkou agentúry e, sa musia prijať ako balíček. A to tu opakujem, už som to spomínala. Prečo? Pretože nemôžeme dosiahnuť e, zhodu len k častiam balíčku. Všetky sú prepojené a nemôžeme prijať to, že rada len ukáž, ukazuje, že vy ste pripravení e, meniť názory len v určitých častiach, ako u Eurodaku, e, ktoré by chceli mať bez toho, že by sa posunul Dublin. Ja som optimistkou a verím, politika je umením možného. Som však presvedčená, že ak je tu politická vôľa, vieme to uzavrieť, ale potrebujeme politickú vôľu na pôde rady. Musia demonstrovať určitú mieru uh, politickej vôle, vodcovstva, inak naša práca bude na, vide na vnívoč. V demokracii e, nikto nemá možnosť byť vždy tým šťastným. Ak môžu byť tu neustále vetá, tak sa neposunieme. Preto musíme tieto e, zhody riešiť hlasovaním. To sa robí všade a rada to musí uznať a je jednať podobne, a to skôr než neskôr. A v tej súvislosti dávam slovo e, naspäť vám, pán predseda, a želám si naozaj, aby dnes rada počúvala, ale nielen počúvala, ale aby toto posolstvo posunuli, že sme tak trochu unavení v tejto chvíli. Uh, Myslím, že to je veľmi jasné e, posolstvo Určite predsedníctvo bude vedieť to komunikovať rade. Hm. Pre e, rámec presídľovania je spravodajkyňou pani Björk kolegovia veľmi jasne vystúpili a jasne demonstrovali stanovisko a to chcem len podporiť. Teším sa ako spravodajkyňa pre presídľovanie na to, že začnú trialógy 13. decembra. Avšak ako tu zaznelo, chceme e, na tom pracovať ako na balíčku. Myslím si, že táto práca začala s veľkou angažovanosťou a tiež v zmysle, že chceme koherentnosť. Potrebujeme plne fungujúci azylový systém a bez všetkých týchto súčiastok ten celý systém nebude fungovať. E, teda tie veci, ktoré sme slúbili vyriešiť. Máme naozaj veľké obavy, pokiaľ ide o e, nenaspredovanie Dublinu. To nemôžeme prijať, že tu nebude v tomto pokrok. Ako to už povedala Cecília, máme naozaj silné obavy a keď hovorím o koherentnosti, to slovo tu stále znie, nemyslím si, že rada je koherentná. My koherentní sme Rada tvrdí, že môžeme ísť vopred u tých e, materiálov, ktoré sú najrepresívnejšie, ale to je koherentné podľa nich, to nie je koherentné podľa nás. Nie je dobre posúvať sa len, len s Eurodakom. Ja som tu tiež tieňovou spravodajkyňou. Tu tie rokovania ved, idú veľmi rýchlo. Mávame tieňové zasadnutie o, o, o e, v, ne, e, v neskore či skore hodiny. To je ale v poriadku. Ja takýto postup, ktorý som spomenula, nepodporím, že u jednej zložky, ktorú rada chce, by mohli znížiť apetít a u iných vecí by zase mohli apetít zvýšiť. Teším sa teda na to, že rada sa posunie, tak aby sme mohli mať plne fungujúci proces i systém. Ďakujem. Ďakujem a zasa je tu veľmi jasné posolstvo. Teraz má slovo Sophie Intfeld, ktorá je spravodajkyňou pre e, novú verziu podmienok pre utečencov. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem zástupcom komisie a rady. Uvedomujem si, že ste len poslami politických e, predstaviteľov, ale rada by som vyjadrila svoj plný súhlas s poslednými troma predrečníkmi. Naozaj ma zarazil veľký kontrast medzi veľmi, veľmi pomalým pokrokom alebo žiadnym pokrokom oficiálnych azylových politík únie a neuveriteľnou rýchlosťou, ktorou rada je schopná dosiahnuť dohodu s diktátormi. alebo mm, nepríjemnými režimami. Takzvaná dohoda s Tureckom bola uzavretá skôr, než sme stihli žmurknúť. Rok a pol sa snažíme zreformovať azylový balík. Mi sa to zdá až smiešné. Členské štáty minuli milióny alebo aj miliardy na opresívne režimy, na zlyhané štáty, na, rež- na diktatorské štáty bez problémov, ale nedokážete posunúť azylové politiky ďalej? Kedy členské štáty odmietajú vykonávať azylové politiky a vy sa snažíte zlepšiť systém a znova zlepšiť systém a znova zlepšiť systém a dúfate, že členské štáty to potom vykonajú, čo sa tu navrhne, aj keď sa porušujú zmluvy. Viete, že sa opovážili porušiť niektoré štáty zmluvy, nie sú v súlade s azylovými politikami a my tu predstierame, že potrebujeme jednomyselné hlasovanie. Zmluva, zmluvy tak nehovoria. Je to pravdepodobne to najhoršie, že zlyhávate z oči voči občanom. Tak ako povedala Cecilia Wikström, ľudia očakávajú od únie, že splní to, čo slúbila. Európska komisia plní, parlament plní a národné vlády neplnia. Povedzme to náhlas a otvorene. Na koho pleciach spočíva vina? Sú to národné vlády, ktoré neplnia, čo slúbili. Zanedbávajú a odsúvajú európskych občanov na okraj. A prečo? Lebo naháňajú voličov, naháňajú hlasy. Veľké množstvo európskych občanov e, sú ochotní privítať utečencov a migrantov. Jediné, čo chcú vedieť, sú dve veci. Poprvé, že zvládame situáciu a viete čo? Áno, zvládame ju. Povedala som to už predtým, sme najbohatší kontinent vo svete a najpokročilejší kontinent vo svete. Máme 500 miliónov ľudí, zvládame ich samozrejme, len to dokážeme občanom, že to zvládame. A druhá vec, príchod pristahovalcov že neovplyvní ich vlastné šanci, ich vlastné príležitosti, ich vlastné práva a majú pravdu, takéto niečo môžu legitimne žiadať ale národné vlády, vlády národných štátov musia zabezpečiť, aby prichádzajúci mali prístup k vzdelaniu, zdravotníctvu, bývaniu a tak ďalej. Takže prestaňme predstierať. Vidíme, že členské štáty jednoducho sa zaťali a nepôjdu ďalej ani za svet a snažia sa urobiť maximum, aby bolo možné nejakým spôsobom sa zbaviť pristahovalcom. Buduje sa tu akási pevnosť Európa. To je len fasáda, nie je to realita. Pevnosť Európa nikdy vzniknúť nemôže. Takže buď venujme svoj čas napredovaniu s tematikami, ktoré sú teraz na stole a dosiahneme skutočnú, efektívnu azylovú politiku, ktorá by mala byť v súlade s našimi vlastnými princípmi. A napokon chcem povedať k balíku nadvezujem na to, čo povedali ostatní spravodajcovia. Budeme o tom hlasovať ako o balíčku. Balík neznamená, že sa veci nahádžu do jedného vreca. Tak nechápem ja balíček. Balíček znamená, že pri azylovej politike prídeme s efektívnymi riešeniami, ľudskými, humannými riešeniami, ktoré budú uskutočniteľné. Ďakujeme, hovorí pán predseda. Jean Lambert, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s väčšinou toho, čo povedali kolegyňa a kolegovia predo mnou. Pokúšala som sa vytvoriť si sama pre seba obraz celého procesu a prečo pochopiť, prečo členské štáty jednoducho e, sú v takej pozícii, v akej sú. Pre mňa je ten obraz celkovo nejasný aj v súvislosti s celkovým balíkom. Áno, sú problémy, ktoré treba vyriešiť, ale presne ako povedala Sophie, to neznamená, že pôjdeme dozadu, že vycúvame z našich vlastných noriem hodnú od štandardov, len za to, že členské štáty nemienia uskutočniť klauzuly v zmluvách alebo nariadenia presadiť v praxi. Zdá sa, že sa sami vyautovali. Ďalej. Je to niečo, čo by malo zlepšiť situáciu pre členské štáty EÚ, ale hlavne pre žiadateľov o azyl. A mám otázku. Existuje tu istá súdržnosť, e, koherencia v tom, že členské štáty si uvedomujú, že druhotné presuny sú tým horším riešením a tým lepším riešením by bolo motivovať ľudí, aby zostali spolu, aby rýchlo a efektívne sa uskutočňoval systém bez e, druhotných presunov a ak e, dostanú ľudia motiváciu na presun, tak sa presunú dobrovoľne. Takže motivácia je lepšia ako návrh na druhotné presuny. Ak to dobre zadministrujeme, dobre navrhneme, tak potom sa dopracujeme ku koherencii aj v oblasti nesprevádzaných maloletých, maloletých bez prievodu v Európskej únii. A z operačného hľadiska teraz už je situácia hrozná. Mnohí mladí, ktorí by sa mohli posunúť ďalej vo svojej budúcnosti, tak sú zablokovaní, nikam sa nehybu, akto to kvôli členským štátom EÚ. Takže by mali prevziať zodpovednosť za to, za čo sa, čo sa rozhodli robiť a mali by sme meniť veci múdrym spôsobom. V návrhu komisie sa spomína, že treba viac zdrojov, to už vieme. Vieme, že nemáme na to v rozpočte pridelené prostriedky v súčasnom. A ďalšia vec je, je ťažké žiadať významné zmeny v rozpočte, ak nie je jasné, ako bude vyzerať legislatíva, keď sa budú vynakladať tieto prostriedky. A čo sa týka solidarity medzi členskými štátmi, zaujímalo by ma vypočuť si od rady, či sa solidarita trošku zvyšuje, alebo či ešte stále to je tak, že máme hrstku spúrnych členských štátov EÚ, ktoré nie sú ochotné konať solidárne s inými, nie sú ochotné riešiť veci vo svojej komplexnosti, v e, systéme, ktorý máme a myslíme si, že vieme, ktoré sú to, alebo sa to vyjasní, alebo spolupracujú. Kolegovia sa snažia získať informácie z terénu, či členské štáty vidia, že tí ľudia, ktorí žijú v takýchto podmienkach a v minulosti tak žili, že by tak v budúcnosti žiť nemali. Ďakujeme. Ďalší rečník. Ďalšia rečníčka. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem aj komisii a rade. Naozaj to bolo zaujímavé, táto situácia so správou. A mám teraz viac otázok, ako som mala predtým. Ešte stále naozaj treba vyriešiť toho dosť. Počuli sme, že to je politicky dôležitá záležitosť, to je pravda. A v členských štátoch je to naozaj spolitizované. Hovorí sa o kvotách. Tí, čo mali prijať ľudí podľa kvót, to využili vo volebných kampaniach. Vo Švedsku tiež sa o tom hovorilo, o, o kvótach. Ale nevyriešilo sa to. Harmonizácia podmienok prijatia je ďalšia téma. Ktorý členský štát bude ten východiskový? Východiskom budú podmienky v Rumunsku alebo podmienky vo Švedsku pri príjmaní. Veď sú medzi nimi obrovské rozdiely. A čo sa týka relokácie v dublinských, dublinských nariadeniach, ehm, existuje limitný prach. My v Švedsku napríklad sme prijali veľa pristahovalcov a sto, stovky tisícok ešte stále e, sa mieria do našej krajiny a budeme ich prijímať alebo budú, stanú sa bremenom navyše nad istý limit, nad isté tú povinnú kvótu, jednoducho sa to nebude dať zvládať. Pre mňa to nie je jasné, čo s tými ďalšími pristahovalcami. A čo sa týka finančných prostriedkov, Rada a komisia hovorili o členských štátoch, ktoré nie sú ochotné príjmať utečencov. Myslel niekto na to, že mnohé členské štáty možno rozmýšľajú, že niektorí ľudia odídu z EÚ. Je 7 alebo 8 krajín, ktoré o tom uvažujú a pozrime sa na veci aj z tohto hľadiska, napríklad Bulharsko, keď sa stane predsedajúcou krajinou, ako to bude vyzerať. Ďakujeme. Slovo dostáva pán Ryan a jeho kolegovia z estonského predsedníctva. Je jasné, že v tejto situácii, keď predsedníctvo odpovie. Nebudeme ukazovať prstom na jednotlivé krajiny a vymenovávať ich, ale skôr sa pozrieme na veci z politického širšieho hľadiska, ale zasa veľmi jasne. Spravodajcovia sa vyjadrili jasne. A spravodajca k, ku kvalifikáciám asi povie to isté, že je to jednoducho balíček a treba sa k tomu e, pri, postaviť rovnako podobne aj k témam, ako sú agentúry, Eurodac a podobne. To je, to je viac ako jasné, že to treba riešiť spolu. A je tu spoločný názor, ktorý treba zachovať, že sa tento balíček nemá nejakým spôsobom okresávať, zužovať. Estonské predsedníctvo e, naozaj nebude rado, keď sa takéto niečo zvrtne. Treba vyslať politické posolstvo, politický signál, to jednoducho robíme. Najväčšia z tých tém najviac rezonuje Dublin. Balíček nesmie znížiť štandardy v porovnaní s tým, čo už platí. Mnohí z nich sme zažili, čo z nás sme zažili, čo sa dá urobiť s azylovým balíčkom, že implementácia, ak pokrivkáva, tak potom členské štáty e, sa vydajú svojou cestou bez ohľadu na politiky. Občania určite vedia, že aj keď odvádzajú politici svoju prácu, iste vieme, o čom hovoríme. Možno by kolegovia mohli nadviazať že by som hovoril príliš rýchlo a niekto ma upozorňuje týmto zvonením. Nadviažeme prosím na tieto body, ktoré tu odzneli, ale je viac ako jasné, že treba zareagovať aspoň na to, čo povedali spravodajcovia pán Ryan. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ďakujem spravodajcom za vstupy. E, myslím si, že to všeobecné posolstvo bol, zaznelo jasne. Všetci musíme pochopiť, že v Európskom parlamente sú tieto jednotlivé tematiky vnímané ako jeden celok, ako jeden balík. Pani Wikström prejavila otvorenosť napríklad v tom, že situácia mandátu pre agentúry sa možno bude vnímať v inom svetle. A z hľadiska komisie podporujeme takéto niečo. Možno by som v tejto súvislosti počiarkol benefity, ktoré podľa mňa budú plynúť z nového mandátu agentúr. Niektoré záležitosti sa budú dať ukončiť krátkodobo, do, do krátkodobom horizonte a agentúry členským štátom budú poskytovať podporu, to súvisí od zdrojov, ktoré budú mať k dispozícii a aké funkcie sa im pridelia, monitorovanie a podobne. Treba zabezpečiť, aby členské štáty náležite v praxi uplatnili právo, e, normu, tak ako je napísaná, ako je pripravená, odhlasovaná. Teraz ešte poznámku k tomu, čo niektorí z vás ste vypichli v diskusii, a to je kvalifikovaná väčšina, tento typ hlasovania, alebo či treba konsenzus ja politik nie som, takže by som sa nerad e, odchyľoval od toho, čo je, čo je názor mojej inštitúcie, ale možno stojí za zmienku, že nie je prekvapujúce, že v téme takýchto základných tém existenčnej dôležitosti a sensitivity akákoľvek e, činnosť, ktorú urobí rada bude smerovať k dosiahnutiu konsenzu medzi členskými štátmi. To je jasné. Pre budúcu trvalú udržateľnosť a implementabilitu toho, čokoľvek sa dohodne, by bolo dobre sa pokúsiť výjsť ľuďom v ústrety a vybudovať čo najväčší konsenzus. A v tomto zmysle nie je asi prekvapujúce, že to e, sa trošku naťahuje, že je to ťažké, časovo to trvá ale treba to zdôrazniť. Nevieme, ako dopadne budúcnosť. A ešte posledný bod, to, čo povedala pani Lambert o tých zmiešaných e, signáloch, ktoré vychádzajú z členských štátov e, v súvislosti so štandardmi a ambíciami harmonizačnými. Myslím si, že to je pravda. Ale videli sme, to, že členské štáty akceptovali logiku zvýšenia harmonizovania. Nie je to záver, ktorý by bol univerzálne aplikovateľný, ale je pravdivý v situácii členských štátov v takej, ako sa nachádzajú dnes a nie v takej, akej boli pred 18 mesiacmi, pred dvoma rokmi. Takže neposúvajme veci príliš e, ďaleko v porovnaní s tým, čo už bolo v minulosti. Ďakujeme. Zdá sa, že chcete poukázať, eh, že ste otvorení na pomocný a že chcete preskúmať možnosť eh, konsenzu na rade. Väčšina vecí vychádza z toho, čo je v zmluvách, ale ak vás správne chápem, mali by sme byť čo najpružnejší, pokiaľ ide o enormnosť a dôležitosť tejto témy. To sa snažíte povedať, áno? lebo ak sa snažíte zabezpečiť konsenzus medzi členskými štátmi v tejto oblasti, tak by sme tu boli na veky vekov. Ide o to. Mala by tu byť istá pružnosť, eh, ktorou by sa mala vyznačovať eh, táto cesta, nejaký nový spôsob nazerania na veci a si ozrejmenie tej obrovskej úlohy, ktorá je pred nami. Je to tak? Áno, je to tak. Eh, samozrejme, komisia si je dobre vedomá toho, čo stanovujú zmluvy pokiaľ ide o príjmanie legislatívy, pokiaľ ide o to, ako to má prebiehať teda na základe kvalifikovanej väčšiny. Ale myslím, že je veľmi dôležité snažiť sa robiť to takým spôsobom, aby to bolo predmetom čo najmenších e, rozporov a divergencií. E, nie je prekvapením, že bolo vynaložené všetko úsilie smerom k tomu, aby sme dosiahli čo najširší konsenzus, najširšiu dohodu. To je normálne, bežné a vzhľadom na tú citlivosť nie je prekvapením, že toto je ambícia, ktorú rada má. A myslím, že to chápem. Pokiaľ ide o Dublin, nie je prekvapením, že sa to deje, ale je to tak dôležité že je treba na veci pozerať na novo, pokiaľ ide o snahu nájsť konsenzus medzi členskými štátmi, lebo ináč e, sa nedostaneme k výsledku, to chápem. Neviem, ako to prechádza tá moja message, ale dúfam, že áno. Áno, procedurálna pripomienka, pani Sipel, nie, pán predseda, ale jedna veta, áno. E, mohla by som súhlasiť, že dáva zmysel pokúsiť sa o to, aby všetky členské štáty e, konali spoločne, ale myslím, že sme to urobili v prípade súčasného balíčka pre azyl a nie je to implementované, takže tento argument u mňa neobstojí. Áno, preto som troška taký puntičkársky, pretože všetci tu hovoria o tom neporiadku a určite sa to dá povedať aj ináč, e, neporiadok, ktorý zažívame teraz, toto posledné funkčné obdobie, e, je to neimplementované a do veľkej miery aj ignorované členskými štátmi a to potom je zrejme dôsledok, že ľudia odobrujú veci, ktoré vedia, že nakoniec nebudú implementovať. E, každopádne to by sme vedeli rozvázať túto myšlienku ďalej. ďalej. Nechcem vás zoberieť o čas. Kľúčovým je väčšinové hlasovanie. A to vraveli aj spravodajci, že to je ten základ, ale snažite sa byť napomocní, snažite sa preskúmať nejaké spôsoby alebo dať aspoň nejaký náznak, ako to lepšie politicky realizovať. Teraz e, predsedníctvo pani Lus, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem za všetky vystúpenia poslancom. Prvá vec, ktorú treba dať na pravú mieru, je, že v mojom vystúpení dnes alebo v akékoľvek inej verzii rada nikdy nepovedala, že by sme mali oddeliť azylovú agentúru alebo Eurodac z toho balíčka. Len aby sme si teda ujasnili, to bolo v vo vystúpení komisie. A z tohto pohľadu rada ešte nemala túto diskusiu. To len aby sme toto dali na pravú mieru, aby sme tu nezanechali náhodou nesprávny dojem. Keď ale pracujeme s týmito okruhmi a už práca prebieha asi 5 mesiacov, áno, je to pravda, že niektoré spisy postupujú rýchlejšie, nie, niektorých sa ľahšie do, dosahuje dohoda na úrovni rady v porovnaní s ostatnými a to len z praktických dôvodov, nie strategických, že v tejto chvíli uzatvárame či to, alebo či ono. Ako som už povedala, našim cieľom, ako cieľom predsedníctva bolo posunúť sa vo všetkých spisoch, vrátane Dublin, vrátane nájdenia nejakých kompromisov, či ich stanovenie alebo pokuse nájsť kompromis. Je to tak, že niektoré témy sú komplexnejšie a ťažšie a ja predpokladám, že to chápete, pretože vy nemáte tiež e, mandát, pokiaľ ide o e, APR. A všetky tieto veci sa nakoniec viažu k tým záznamom o cestujúcich. Tu sa vraciame k smernici a k tým 27, 28 rozmanitým systémom a k ich zosúladeniu, pretaveniu do jedného. To, čo povedala pani Wimberg, e, to bolo veľmi dobrá, dobrá pripomienka. Kde vlastne nastavíme ten štandard a ktorý členský štát si vezmeme za štandard je to ťažké a myslím si, že keď, e, no dúfam, že sa nám podarí e, získať teda túto stredu mandát, priamy mandát pre smernicu o podmienkach príjmania, tak je tam e, dosť práce a práce, ktorú treba pokračovať, ale nemyslím si, že je tam nejaká možnosť, že by sme dokázali dobre pokročiť. A z tohto pohľadu chceme poďakovať aj parlamentu za tú dobrú prácu, ktorú sme spolu odviedli počas predsedníctva. Nie je to ale tak, že by to bolo nejakým spôsobom strategické rozhodnutie, že jeden spis posúvame dopredu a druhý sa nehybe. Možno ešte nejaké ďalšie pripomienky k tomuto? Zaznela otázka, či rada chce sa ocitnúť v situácii, kde bude komisia musieť e, stiahnuť svoj návrh, alebo tak. E, nie, určite nie. My každodenne, každý týždeň pracujeme intenzívne, máme veľa schôdz, e, každopádne je to veľa. Z tohto pohľadu pokrok, ktorý bol dosiahnutý, je dôležitý a pokrok, ktorý ešte stále treba spraviť, je takisto dôležitý. Nemali by sme však zanedbávať to, čo sme už dosiahli a to, čo sa nám podarilo v iných témach. E, nepozerať sa len na to, že čo sme neurobili, ale zohľadniť aj to, čo sa nám urobiť podarilo. Z pohľadu aj praktické implementácie, a to osobitne, mi to ľúto, ale návrhy komisie neboli dokonalé. E, ja myslím, že ste to pochopili že už teraz to je v podstate jasné všetkým, že tam bolo veľa nedokonalostí v návrhu komisie, bolo tam veľa nesúladu, ktoré bol treba odstrániť, pokiaľ ide o tematický prístup. A to je tá práca, ktorú teraz realizujeme. A z tohto pohľadu na to, aby sme mali systém, ktorý bude fungujúci a ktorý naozaj umožní členským štátom pochopiť, čo sme odsúhlasili, všetci potrebujeme takúto diskusiu a tá nie je jednoduchá, tá si vyžaduje čas, ale v konečnom dôsledku to vedie k lepšiemu systému, k humánnejšiemu a účinnejšiemu systému, ktorý bude aj odolný voči kríze. Čiže to je ten cieľ a ten si vyžaduje čas, ale určite pracujeme a stále zaznamenáva pokrok. To netreba opomenúť v tej šokujúcej správe, že tie návrhy komisie nie sú dokonalé. E, možno pán Raj je tiež šokovaný týmto zistením. Neviem ja už som tu od nepamäti a chcem povedať, že nie je to chyba predsedníctva, je to chyba členských štátov. Keď dochádza k nejakému rozporu medzi týmito dvoma spismi a zvyškom, čiže len aby sme to povedali jasne, e, Estonsko nechceme viniť, vy musíte e, veliť tým členským štátom, ktoré tu nie sú, vy ste tu fyzicky a potom možno niektoré praktické aspekty. Sme si toho akutne vedomí, sú niektorí skúsení spoluzákonodárci, ktorí tu sedia, niektorí z nich nemôžu byť tu, ktorí celkom dobre chápu technický rozdiel medzi písmy, čo spôsobuje rozdielnú rýchlosť v ich spracovávaní. Takisto sú niektoré politické, ale aj štruktúrálne dôvody, prečo niektoré napredujú rýchlejšie, sme si toho akutne vedomi pán Lambert, pokiaľ ide o návrh z posledného funkčného obdobia a o agentúre, je tu celkom dosť e, takých e, skúsených politikov z tohto pohľadu a povedzme to jasne, my sme prišli s niektorými politickými e, posolstvami, ktoré by nemali byť zredukované, prezentovali ich spravodajcovia a bol, zazneli veľmi jasne. A ja som rád, že zazneli takto v pondelok v rámci veľmi náročného týždňa pre všetkých. Ďakujem teda ešte raz spravodajcom, spravodajkyniam, ktoré vystúpili. Chcem ešte raz využiť príležitosť a poďakovať im za usilovnú prácu. Ako vieme, eh, Líbe je teraz na špičke alebo na vrchole svojej aktivity. Takisto pracujú so zamestnancami a sekretariat Libe eh, ide na plné obrátky asi viac ako kedykoľvek predtým vrátanie predsedníctva. A už som to povedal si trikrát, takže majte z toho dobrý pocit, vrátane komisia všetkých ostatných. A je teraz hodná chvíľa povedať to, pretože máme bezprecedentný počet okruhov, tém, ktoré spracovávame. Ako vidíte, ide to aj cez predsedníctvo, aj z tohto výboru. Takže ďakujem pekne všetkým dotknutým a myslím, že politické e, posolstva, politické body zazneli. Som rád, že na to poukázali aj spravodajkyne. Ďakujem kolegyne, kolegovia za veľmi otvorenú, úprimnú debatu o asilovom balíčku. Ďakujeme komisii, predsedníctvu. Takže môžeme prejsť teraz k ďalšiemu bodu. Bod číslo 4. Bod, ktorý sa týka postupu z dôvodu porušenia voči Spojenému kráľovstvu, pokiaľ je o slobodu pohybu. Kolegovia, len pokiaľ ide o časové veci, už teraz eh, sme nad rámec, eh, začali sme troška neskôr, dával som priestor kolegom na príchod, eh, tak už by som hneď teraz začal ten ďalší bod. Ide o ten postup v prípade nesplnenia povinností v súvislosti s voľným pohybom. Rýchle vysvetlím. 25. septembra sme pozvali komisiu na Libe, aby diskutovali o písomnom podnete, ktorý predložili viacerí poslanci ohľadom postupu v prípade nesplnenia voči Spojenému kráľovstvu, pokiaľ ide o uplatňovanie smernice o voľnom pohybe. Tieto otázky neboli zodpovedané na čas e, v zmysle pravidla 130 odsek 4 parlamentného rokovacieho poriadku. Komisia musí predstúpiť pred výbor a musí odpovedať poslanci Libes sa domnievali, že odpovede, ktoré zazneli, neboli samozrejme uspokojivé e, v zmysle tohto konkrétneho pravidla. Návrh zaznel, aby bola pozvaná pani komisárka Jourová, aby poskytla viac informácií v tejto veci. Dnes komisárka Jourová nemohla prísť, ale pani Erbelanže, sa útvaru pre práva občianstva a slobody pohybu e, predstúpi teda pred výbor a bude odpovedať na otázky pani Melanže nech sa páči, máte slovo a prosím, odpovedajte. Thank you, Mr. Chairman. Um, I'm regret that I'm not... E, ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o ten čas, tak ešte nie som v stave, e, pokiaľ ide o konštatovanie, či komisia bude dávať na súd e, práva pobytu ekonomicky neaktívnych občanov. A otázka, či nejaké, nejaké patrenie teda nemocenského poistenia v rámci Spojeného kráľovstva, či to môže byť považované za komplexné nemocenské poistenie, teda keď patrí niekto do NHS. E, teraz požiadavka ohľadom neaktívnych občanov, ktorí majú byť e, v pozícii, kedy poberajú komplexné nemocenské poistenie, to predpokladá smernica o slobode pohybu e, v článku 7.1b. Ten rozkol, ktorý z toho plinie zo Spojeným kráľovstvom, je, či to, že človek spadá pod NHS, National Health Service, či je možné to považovať za komplexné nemocenské poistenie, alebo či neaktívni občania bude od nich požadované, aby mali uzavreté súkromné poistenie nemocenské. Komisia stále skúma tento prípad. Ja som si plne vedomá toho, že vy považujete ten čas, ktorý si dopriavame za príliš štedrý, ale zároveň vás chcem poprosiť o to, aby ste umožnili, že na to, aby sme mali dobre podložený prípad, ktorý pôjde pred súd, všetky argumenty a protiargumenty musia byť podrobne preskúmané. To si bohužiaľ vyžaduje viac času, ako sme predpokladali. Chcela by som ísť ešte ďalej a konkrétne sa dotknúť troch vecí. Postupov, potom kontextu politiky a podstaty e, toho postupu v prípade nesplnenia povinnosti. Pokiaľ ide o postupy alebo procedúru, chcela by som zdôrazniť, že toto nesplnenie alebo porušenie je súčasťou oveľa širšej agendy, ktorá sa týka kontroly súladu e, legislatívy Spojeného kráľovstva so smernicou o slobode pohybu, o voľnom pohybe. Problémy, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti tohto prípadu, prípadu teraz z roku 2011 2054 predstavujú dva problémy, dva okruhy z viac ako 100 problémov v rámci súladu, ktoré komisia identifikovala a dala do pozornosti úradom v Spojenom kráľovstve od nadobnutia účinnosti smernice o voľnom pohybe. Konkrétne od roku 2009 komisia spustila 27 pilotných e, šetrení ohľadom implementácie legislatívy EÚ o voľnom pohybe občanov EÚ vo Spojenom kráľovstve. Pohybu treba spomenúť, že sťažnosti občanov, ktoré súvisia s voľným pohybom v Spojenom kráľovstve, e, sú na úrovni 1,4 celkového množstva sťažností, ktoré prichádzajú na komisiu prípady voči e, Spojenému kráľovstvu predstavujú súhrn e, spisov, v rámci ktorých sa angažovala aj komisia, kde kontaktovala aj e, úrady Spojeného kráľovstva, kde komisia prijala viaceré kroky, aby zabezpečila pokrok. Pokrok, pokiaľ ide o vyšetrovania zo strany komisie v súvislosti s problémom implementácie legislatívy EÚ v súvislosti teda s voľným pohybom občanov EÚ v Spojenom kráľovstve, na to malo vplyv na to mal vplyv aj teda spolupráca zo strany úradov Spojeného kráľovstva. Tu by som chcela počiaknúť ten kontext politiky. To je druhý bod a je to súčasťou takého dynamickej agendy, teda všetky tieto prípady od nadobnutia účinnosti e, tejto smernice v, roku, v apríli 2006 a úvodnej transpozície do legislatívy Spojeného kráľovstva, e, Spojené kráľovstvo 19 krát e, to primárne opatrenie upravovalo to je priemere 1,5 novelizácií za rok a 11 noviel bolo prijatých od postupov v prípade porušenia, ktoré boli spustené do roku 2011, to znamená dve novely ročne v priemere. Zmena legislatívy Spojeného kráľovstva bola sprevádzaná zmenami v administratívnych usmerneniach, ktoré poskytujú inštrukcie, pokiaľ ide o ministerstvo vnútra, ich zamestnancov ohľadom toho, ako implementovať legislatívu Spojeného kráľovstva a legislatívu EU, ako viete, takéto usmernenia sú podstatné z pohľadu takýchto postupov v prípade nesplnenia povinností. Nakoľko tieto postupy boli spustené v roku 2011, odkedy teda boli spustené, súdny dvor e, vyniesol 5 rozsudkov, v ktorých e, interpretuje práva občanov EÚ na voľný pohyb a to by malo viesť k podmienkam, stanovovania slobodného pohybu, voľného pohybu pre EÚ občanov, ktoré, s ktorými sa spájajú aj práva pobytu e, hospodársky neaktívnych, ekonomicky neaktívnych občanov, e, ktoré sa viažú k nemocenskému poisteniu a takisto jedne z nich sa viažú aj k vracajúcim sa e, štátnym príslušníkom. Rozsudky, ktoré sa týkajú tých ekonomicky neaktívnych, tie majú posúdiť hĺbkovo právnu situáciu, e, hlavne pokiaľ ide o názor komisie, pokiaľ ide o formálny list a pokiaľ ide o to odôvodnené stanovisko. Treba spomenúť, že tie prípady boli, e, prípady voči Spojeného kráľovstvu boli e, predmetom podrobného preskúmania z pohľadu ich, na, ich riešenia. Pokiaľ ide o prípad Komisia proti Spojenému kráľovstvu z leta 2017, e, príslušné útvary komisie sa stretli počas minulého roku a pracujú na záveroch. Teraz tretí bod podstata, o ten merit toho, toho postupu. Komisia musí konať na základe právne podložených e, argumentov a pokiaľ ide o tento konkrétny prípad, musíme skúmať e, e, súčasnú judikatúru, hlavne pokiaľ je o prístup neaktívnych európskych občanov k istým výhodám alebo požitkom. Spomínal som naposledy niektoré prípady Rejke, prípad Dano, Alimanovič, Garcian je to prípad komisia proti Spojenému kráľovstvu versus komisia tam prehrala a teraz ešte nezauzavretý prípad Guza. Ako bolo spomenuté a zopakujem, komisia bola stranou, ktorá prehrala v spore komisia proti Spojenému kráľovstvu a preto sa musí ubezpečiť, že bude mať dobre podloženú právnu, právne hľadisko. Dopad e, súčasnej judikatúry na komplexné nemocenské poistenie dá sa argumentovať, že členské štáty môžu odmietnúť eh, udeliť ekonomicky neaktívnym občanom prístup k systému nemocenského poistenia alebo zdravotného poistenia. Zároveň musia sa obezpečiť, že týmto osobám nebude odopreté e, naplnenie podmienok na právo na pobyt e, po dobu viac ako troch mesiacov, konkrétne podmienky, ktoré im zabezpečia komplexné nemocenské poistenie. Z tohto dôvodu občania, mobilní občania e, majú mať možnosť prispievať e, primeraným spôsobom do režimu nemocenského poistenia alebo nemocenského poistenia v štáte, kde majú svoj obvyklý pobyt. Pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, napriek tomu, že sa domnievame, že príslušnosť k NHS, k National Health Service, neznamená komplexné, e, komplexné nemocenské poistenie, ekonomicky neaktívni občania majú možnosť liečby zadarmo v rámci NHS e, na základe legislatívy Spojeného kráľovstva. Ako, nakoľko občania EÚ nemusia registrovať svoj e, pobyt, miesto pobytu v Spojenom kráľovstve, vyplýva z toho, že ich pobyt, ich e, pobyt teda v Spojenom kráľovstve je zákonný, pretože naplňajú tie nevyhnutné podmienky na to, aby mali takéto nemocenské poistenie tým, že spadajú pod National Health Service. Je nevyhnutné tento rozpor vyriešiť a vybaviť sa e, dobrými právnymi argumentmi. A aby som uzavrela moje vystúpenie, chcela by som odkázať na stanovisko Spojeného kráľovstva v rámci rokovaní na základe článku 50. Tak v pozičnom dokumente Spojeného kráľovstva z júna 2017, ako aj v najnovšom zverejní najnovšej publikácii ohľadom tých správnych postupov, legislatívnych postupov z 8. novembra 2017, Spojené kráľovstvo konštatuje, že nebude požadovať a že toto nebude viesť k nevyhnutnosti predkladať dôkazy, že ekonomicky neaktívni občania predtým mali komplexné nemocenské poistenie na to, aby ich bolo možné považovať za rezidentov bez prerušenia. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz priamo k autorke otázky Intveld. Sofie, nech sa páči. I'm just, you know, listening to all this, I'm just trying Snažím sa predstaviť si, ako sa cítite pri tom, keď ste európsky občan, žijete v Spojenom kráľovstve a dostanete list, ktorý vám oznamuje, že vás z krajiny e, deportujú, pretože ste nesplnili požiadavky. Ako by ste sa cítili, keby ste si toto vypočuli? Skúste si to predstaviť budete mu možno musieť opustiť dom, prísť o penziu. A toto je odpoveď Európskej komisie. A ja chcem na úvod povedať, pán predseda, že chápem, že pani Boulanger je tu len poslom a posla e, nesmieme zastreliť. Ale táto rozpráva tu už bola. A tento výbor trval na tom, že tá odpoveď by mala prísť na politické úrovni. Takže kde je komisia? kde je pán komisár, pardon. Určite má veľa práce, ale hovoríme o 3,3 milióne európskych občanov, ktorých, e, ktorým má slúžiť Európska komisia. Takto im odpovedajú? To vážne? Hovoríme tu o ľuďoch, ktorí majú existenčnú úzkosť voči svojej budúcnosti. A to, čo sa nám to dostáva, ak by komisia možno ešte láskavo aj počúvala. Halo? Táto ich odpoveď, nož tak, čo na to môžem povedať? V roku 2012 ste začali postup o porušení zákonov a po piatich rokoch zistujete? Dokonca chcete obviniť britskú vládu, lebo menia zákon? Súhlasím, že vláda Spojeného kráľovstva e, je v neporiadku, ale to nie je výpoveď. Vy musíte predsa presadzovať zákonodárstvo EÚ. Komisia sa musí plniť povinnosť. A ja si myslím, že treba naozaj zisťovať tie možnosti, ako ísť pred súd z zlyhanie e, z nekonania. Pod, pod, podrazili ste európskych občanov. Rozumiete vôbec tomu, čo hovorím? Tí ľudia, občania platia vaše platy. Prepačte, predsa je tu skutočných ľudí, skutočné životy, ktorých existencia je ohrozená. To je proste nepriateľné. Tu nejde o stranickú politiku. Ja sa pýtam vás, pán predseda, čo urobí tento parlament? Nemôžeme toto cvičenie opakovať dookola znova rozčulený a frustrovaný z komisie, ktorá nekoná. Čo urobíme? Chcem fakticky potvrdiť váš bod. Toto je druhá rozprava k tejto téme. V komisára som sem pozval, takže toto sa malo povýšiť na európsku úroveň. Máte pravdu fakticky pre vašich ostatných kolegov na, pre informáciu. Komisár však neprišiel, takže sa nemýlite. Pani Lambert. I mean, I, I certainly share the, the... Zdieľam frustráciu, ktorú Sophie e, vyjadrila. A uvedomujem si, že že sa tu naraz deje viacero vecí. Jedna vec je tá, že členské krajiny by mali odpovedať, kto, ktokoľvek, kto bol v petičnom výbore, tak vie, že členské krajiny možno hm, nechcú nevyhnutne odpovedať. Je tu tiež otázka politického rozhodnutia, ktoré teda je vo vzduchu nielen k tejto téme, ale k iným. Komisia eh, skôr cúva, než že by pokročila otázke Britov, teda pokiaľ ide o súvislosť s referendum. My sme politici, chápem politiku, viem, čo to znamená pre ľudí, ale v teréne tí sú vo veľkých problémoch. Vieme povinné e, poistenie zdravotné, tieto aspekty, hlavne v Spojenom kráľovstve. To je jedna z tých vecí, e, kde sú ľudia naozaj plní obáv kvôli zmenám pravidel, ktoré sa neoznámili vhodným spôsobom. Je to čosi, kde nás kontaktujú na moju kanceláriu. Nikto mu nepovedali o zmenách, zmeny neboli celkom jasné na relevantných stránkach, takže je to naozaj veľmi zložité podporovať, pardon, sledovať ja si myslím, že potrebujeme, aby tento výbor vyjadril naše skutočné obavy, pokiaľ ide o nečinnosť. Chcete, aby veci boli presné. Toto je však jedna z vecí, keby sme boli, reagovali skôr, bolo by to veľmi dôležitý signál pre Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny, pretože momentálne sa pozeráme na Spojené kráľovstvo, v ktoré je v osobitnej situácii, pretože opúšťajú EÚ, sú ďalšie e, členské krajiny, kde nerobia si svoje domáce úlohy, pokiaľ ide o implementáciu. Preto si myslím, komisia naozaj, keď nekoná, je to signál pre ďalšie krajiny, že e, netreba sa obávať a toto nie je dobrá situácia zo strany vlády, e, ktorú očakávajú e, občania. Ďakujem vám naozaj obom za vaše slova. Chápem, že e, ak sú tu emócie, že samozrejme ja vyjadrujem záujem, aby sa to riešilo. Pokiaľ ide pani Infeld bola veľmi správna, pokiaľ ide o politickú úroveň, odpoveď zo strany komisie, momentálne asi ho kompletnejšia nebude. Otázka. Toto musíme načetnúť s koordinátormi, pretože, ako bola povedala pani Lamberts, treba konať zo strany komisie, musíme e, sa pozrieť na to, ako toto možno e, povýšiť na úroveň, ktorú si to zaslúži na základe toho významu problém, ktorý tu je celkom jasný a čo očakávame od komisie. Takže ja teraz v tejto chvíli eh, to preruším a nedám slovo koordinátorom. Sofia, ak chceš čo si rýchlo doplniť? je to samozrejme rozhodnutie koordinátorov. A čokoľvek to je, čokoľvek rozhodnú, nemôžeme to urobiť rýchlo. Ľudia nemôžu už ďalej čakať. Mohli by to byť kratšie ako týždne, mesiace. Dám to na program e, zasadnutia v decembri. A kým tak bude, zabezpečím, aby si všetci uvedomovali tie podrobnosti. Ja vypracujem plán na 6. Bude to teda rýchlo. Ďakujem, vážim si teda túto snahu. Ďakujem komisii za jej prítomnosť. Nadnesieme to na zasadnutí koordinátorov mám zasadnutie trialogu, kde sa zúčastním, preto e, veľmi ochotne sa ponúkla pani Kál, že ma nahradí pri ďalších bodoch stretnutia, tak vám ďakujem. Nech sa páti, či preberte prosím predsedanie. So uh, Vítajte kolegovia, posuňme sa v našom programe ďalej. Menovite prezentácia situácie v trialógu, pokiaľ ide o Európsky cestovný a autorizačný systém ETS. Sama som spravodajkyňou a ak mi umožníte, tak sama pohovorím v krátkosti, kým dám slovo prípadným rečníkom. Komisia predložila návrh vytvárajúci e, systém európskeho schváľovania a cestovného povolovania v novembri 2016. E, parlamentná pozícia bola odhlasovaná v 19. oktobri v výbore LIBE a potom následné e, plénum udelilo mandát na rokovanie s radou. Plén, plénum teda povolilo ten mandát a boli tu tri trialógy oktobri a novembri a ďalší trialóg sa uskutoční v stredu. Tieto trialógy ukázali, že aktéry si uvedomujú význam tohoto materiálu, priorít a je tu otvorený prístup k hľadaniu kompromisov. Rada by som využila túto možnosť, aby som poďakovala tieňovým spravodajcom za ich aktívnu účasť. I na trialogu 6 e, stretnutí sa udialo na technickej úrovni. A rada by som tiež poďakovala našim e, poradcom za ich nesmierne úsilie ktoré investovali do týchto, eh, tejto problematiky. Čo tu vidíme počas týchto technických stretnutí? My e, konkrétne veľmi jasne deklarujeme naše zámery a snažíme sa vysvetľovať naše pozície a obhajovať náš text. Rada je tu veľmi tvrdá v jej postojoch, takže teraz komisia prichádza s mnohými nápadmi k, ku kompromisu. E, otázka rozsahu, e, ETIASu, či to majú byť len e, otázky len vstupu alebo vstupu aj pobytu, otázku poplatkov, prijatie a za e, uchovanie údajov. Myslím, že sú to dobré kompromisy. Ak ja chcem pokračovať v obhajovaní našej pozície, a čo bolo pre mňa najdôležitejšie počas prácu vo výbore i v trialogu, že tie tri princípy by mali byť zjavné. Jedným z nich je to, že pri ETIASe by sme nemali situáciu e, vytvárať e, horšiu situáciu než e, žiadosti o víza pre uchádzačov. Nemalo by to byť horšie, než žiadať si o víza. Snažím sa ETIAS držať v koherencii s SIS a vstupom entry-exit. Snažiť sa e, nie, aby tu bolo menej a nežiadať viac. A myslím si, že veľmi dôležitá, dôležitý princíp je ten, že by sme mechanizmus e, nemali preťažovať, aby bol nepoužiteľný keďže sme stále na začiatku kompromisu, chceme dobré povedomie počas trialógov, dúfajme, že to bude pokračovať a snažíme sa získať kompromis, ktorý, ak bude dobrým, bude znamenať, že nikto nakoniec nebude úplne spokojný, avšak verím, že budeme to vedieť dosiahnuť ako sme to plánovali v našom kalendári. Toľko vám teraz môžem povedať a verím, že ak sa veci zlepšia, budem vám môcť priniesť dobrú zväzť. Ja. Oui, madame la présidente et madame... Ďakujem, vážená pani eh, spravodajkyňa a zároveň podpredsedajúca. E, musím použiť správny rod spravodajkyňa, pretože vo Francúzsku sa práve táto rodová korektnosť diskusie, diskutuje. Veľmi si vážim, ako pracujeme na tejto problematike, hoci v našej skupine principiálne nesúhlasíme s témou. Naďalej e, vyjadrujem poli, politovanie do akej miery nás nútia k prijaťu tohto textu, hoc všetko toto nebude použiteľné pred rokom 2020, takže by sme si mohli doplniť zo pár mesiacov, aby sme na tom inteligentne popracovali. Nemôžno to očakávať ani komisie od rady. Chcú to uzavrieť za tohto predsedníctva. Ja pripomínam, že ETIAS má za cieľ aby osoby, eh, teda eh, osoby, ktoré nemajú potrebu žiadať o víza. Takže podľa mňa sú to akési low-cost víza, nízkonákladové víza. Súhlasím s, tom, s tým, čo ste povedali, že v žiadnom prípade ETIAS by nemal e, smerovať k tomu, aby sa tu žiadali veci, ktoré si žiada uchádzač o víza Treba si dávať pozor na, spoloč- na získané údaje, pretože veľká časť týchto údajov sa týka alebo opiera sa o deklarácie. Neviem, koho to ako uistí, keď budete mať dodatočné vyhlásenia. Ak chceme naďalej vyberať množstvo údajov doplnkových. Potom ďalej osobitne ma prekvapuje pozícia rady ku ktorej, ku ktorej sa pridala aj komisia, pokiaľ ide o tranzitných prechádzajúcich cestujúcich, to bude naozaj počet žiadostí e, exponenciálne e, zvyšovať. Ide o to, že množstvo, prechádzať e, teritorium EÚ odradíme množstvo ľudí, pretože ja zvyčajne nepoužívam ekonomické elementy, ale tu je to také nafúknuté, že nerozumiem, čo vlastne chceme dosiahnuť od našich leteckých spoločností, takých hlavne, ktoré budú najviac e, zraniteľné. Na jednej strane tu, tu máme dohody k textom e, principiálnym, ale my si myslíme, že je dôležité pracovať takým e, zámerom, aby tento text bol čo najrozumnejší. Myslím si, že čas od času máme dojem, že ľudia tak trochu e, strácajú zdravý rozum, snažia sa získať si verejnú mienku, ale nie samotnú bezpečnosť našich občanov, pretože množstvo týchto zbieraných údajov neposlúžia na nič iné, než na to, že ľudia sa dostanú do situácií neistých. A preto treba mať presné údaje, a mať na pamäti proporciálnosť, e, nevyhnutnosť a tiež pokiaľ ide o otázku tranzitu, mne sa zdá, že e, rozsudky Európskeho, alebo teda rozhodnutia súdneho Európskeho dvora by sa mali použiť, uplatniť a to treba naozaj bdieť. Ďakujem. Ďakujeme pani Veržia. A ak nikto iný si nežiada slovo, už tak ja e, zhrniem e, diskusiu slovami, že sme sa zhodli e, vo veciach, ktoré sa tu načotli. Máme názorové rozdiely. Práca doteraz však napredovala právne a v kooperatívnom duchu. Ďalší trialog bude v stredu Uvidíme, ako sa podarí nájsť kompromisy a počkáme e, e, na e, komisiovej reakciu na kompromisy. Ďakujem vám, kolegovia. A teraz ďalší bod našeho programu a ním je sudzovanie zločinov, ktoré sú zorganizované cez internet. Viete, že zločiny organizované cez internet predstavujú hrozby a tieto hrozby mienime teraz posudzovať. Sú tu odporúčania pre činiteľov v trestnom konaní, pre tých, čo sú činní v politike a pre regulátorov. Pán Filip Amam nám odprezentuje posúdenie týchto hrozieb dnes. Táto správa hovorí o trestných činoch na internete, trhoch, na internete spôsob, aký, akým nastaviť právne prostredie. Ďakujem panámam, že ste prišli do nášho výboru. Máte slovo. Máte 10 minút na odprezentovanie vašej správy, vašich e, odporúčaní. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem, stiame poslankyne poslanci výboru LIBE, že môže mať príležitosť odprezentovať naš, naše stratégie pre posudzovanie organizovaného zločinu na internete. Prečo je táto správa zvláštna? Je to náš kľúčový produkt, je to perspektíva orgánov činných v trestnom konaní, ktoré hľadia na situáciu v členských štátoch EÚ a na internet ale priemyselné odvetvie a akademici takisto sa zúčastnili na vypracovanie štúdie, takže je to naozaj veľmi komplexné. Spracovávame aj výzvy, aj hrozby, snažíme sa predvídať budúcnosť do istej miery na nasledujúcich 12 mesiacov. Rovnako dôležité je, že hovoríme o mnohých odporúčaniach pre tých, čo príjmajú rozhodnutia, takisto orgány činné v trestnom konaní a orgány presadzujúce právo v praxi by mali byť oboznámení s, týmto, s touto správou. Čiže ako vyzerá náš proces, ako sme získali výsledné informácie, ako sme sumarizovali a analyzovali v Europole tieto veci. Najprv sme robili rozhovory, vyslali sme e, formuláre, ankety sme robili na, akademických, e, na akademickej pôde, e, skúmali sme veci, aké témy sme skúmali tri hlavné oblasti Europolu je boj so zneužívaním detí na internete, podvody na internete a tzv. high-tech zločinnosť, tzv. high-tech zločinnosť. Výzvy, ktoré stoja pred nami, súvisia s internetom vecí, s big data fenoménom a takisto s teroristoch, ktorí pôsobia na sociálnych sieťach a na internete v kyberpriestore. Začali sme v roku 2014. Poslednú správu sme odprezentovali v septembri a máte ju k dispozícii na našej web stránke. Okrem týchto tém ešte máme tzv. exotickejšie témy, napríklad quantum encryption, tá, táto tajúplná téma hovorí o koncepte umelej inteligencie, robotiky a dopadov tých, tejto tematiky na e, orgány presadzovania práva v praxi. Takisto sme sa zaoberali hekovaním, na, najmä vekovaním, e, hekovaním systémov, ktoré pôsobia pri voľbách e, do zákonodárnych zborov. Takisto z právneho hľadiska sme skúmali všetky tieto témy. Ak by som mal vybrať dve hlavné veci, určite by to bol botnet Mirai. Neviem, či ste e, sa s týmto zoznámili na konci minulého roku. Tento botnet e, zautočil na slabé hesla prístrojov, ktoré boli zapojené do internetu veci a tento botnet mali pod kontrolou zločinci. V tomto prípade to bola e, to bola jedna z najviac dokumentovaných a najrozsiahlejších útokov na webové stránky na kľúčových poskytovateľov internetu v štáte zautočili cez tento botnet. V minulosti sa takéto niečo predvídalo, že sa stane, ale teraz sa konečne stalo to, že sa zautočilo na veľmi slabo ochranené e, prístroje a predmety prepojené v internete veci. Vidíte na obrazovke, čo sa deje, keď budete infikovaní takýmto typom zločinu, tak na obrazovke uvidíte toto. Napríklad obrazovka zamrzne, e, žiadajú od vás výkupné za to, že budete mať znova prístup k, k vašim súborom. Toto výkupné je veľmi efektívne. Myslím, že v máji 2017 sme zažili príklad toho, čo sa môže stať, ak sa skombinujú tieto útoky. Na jednej strane e, sebareplikácia výkupného a o pár mesiacov na to boli priemyselné niektoré prevádzky vystavené útokom vírusu, ktorý sa nazýval e, zlý králik, bad rabbit. Ja si nevymýšľam tie názvy, naozaj sa to tak volalo. Vždy išlo o výkupné. Vždy to bolo veľmi sofistikovane pripravené, ale bolo to zároveň hrozbou pre EÚ, ale aj mimo EÚ e, pre subjekty. Ako vyzerajú trendy v ohrozeniach? V roku 2017 sa identifikovalo v IOKTE 2017 z hľadiska e, presadzovania práva v praxi, treba pripomenúť, a z hľadiska jednotlivých priemyselných aktérov hoci je tu rozdiel medzi tým, ako vnímajú e, orgány, ktoré presadzujú právo ohrozenie a iným spôsobom vnímajú priemyselní giganti alebo priemyselné subjekty toto ohrozenie. E, trend bude pokračovať súvisiaci s internetom veci, pretože teraz máme čoraz viac zariadení prepojené s internetom a všetky tieto zariadenia sa potenciálne môžu stať e, cieľom útoku, pri ktorom sa vyžaduje výkupné. Kľúčovým ohrozením je použitie nejakého počítačového systému ako zbranie. Konzervatívne odhady hovoria, že do roku 2020 budeme mať 20 e, miliard zariadení popripájaných na internet. Iné odhady hovoria, že to bude 100 miliard zariadení. Takže ak si predstavíme útoky na takéto zosieťované zariadenia, Viete, že sa diskutuje o tom, či sa to vôbec dá zvládnuť, či sa s tým vôbec dá niečo robiť, najmä keď hovoríme s vývojármi e, v týchto zariadení, ale mnohé zariadenia jednoducho už sú vyvinuté a fungujú, predávajú sa, takže tá, treba zamerať na to, aby tá prepájajúca architektúra bola lepšie zabezpečená. Jedným z kľúčových ohrození je zneužívanie detí, sexuálne zneužívanie Ďalšia vec e, sa týka údajov, ktoré sú zneužívané. Prelomená je ich ochrana. Nedávne príklady e, sú kombinované, pretože sa tieto dáta potom použijú na ďalšie zločiny. E, ďalej sa zneužíva tzv. temný internet, temná sieť, dark web na zločiny a trestné činy. rôzneho druhu. Takže tu ide znova o celý prepojený systém páchania trestnej činnosti. Nových technológií sa týkajú aj ďalšie aktivity, pretože e, trestné ľudia, ktorí sa zaoberajú trestnou činnosťou, si veľmi dobre preskúmajú to, čo sa dostane na trh a ako by sa to dalo využiť na trestnú činnosť, čiže sa veľmi rýchlo adaptujú na nové možnosti, ktoré tieto zariadenia a nové technológie poskytujú. To znamená, že eh, aktéry presadzujúce právo v praxi musia s nimi držať krok. Konkrétnym príkladom môže byť minuloročná úspešná akcia proti sieti unášajúcej deti, pričom sa infikuje váš počítač najprv, a využíva sa e, Meka, technika a spam a e-maily. Ďalej v oblasti e, podvodov vo finančnej záležitosti, finančných záležitostiach máme podvod napríklad v USA, takzvaného typu chip and pins, podvody týkajúce sa kreditných kariet. E, máme tu ďalšie konkrétne príklady zločinov v počítačových sieťach, alebo umožňujú, ktoré umožnili počítačové siete. Rýchlo to len vymenujem. Hovorili sme už o výkupnom, ktoré e, pokračuje byť jednou z hlavných ohrození. Ďalej v bankách a ďalších veľkých e, inštitúciách. Máme tu sexuálne vykoristovanie a nutenie e, detí k sexuálnym aktivitám prostredníctvom internetu, viktimizovanie detí. Páchatelia v tejto oblasti využívajú komerčne dostupné nástroje, aby sa dostali k takémuto materiálu súvisiacemu so sexuálnym zneužívaním detí. Komunikačné nástroje sú často implementované e, ako určité defaultné opatrenia, ktoré sa potom dajú ďalej zneužiť pri týchto trestných činoch. Páchatelia, ktorí sa pohybujú online, dodržujú veľmi vysoké štandardy bezpečnosti pri svojich operáciách, takže kódované záležitosti, anonymné služby. Uh, Už som spomínal kreditné karty a podvody pri platbách. Je to sektor elektronického nakupovania na internete. Máme mnohé kampane, prevenciu robíme pri kartách, pretože veľmi pomaly e, ľudia zabezpečujú alebo zvyšujú úroveň bezpečnosti svojich platobných prostriedkov napriek týmto kampaniam. Opäť tu Máme e, dark web, teda temné kúty, hlboké kúty internetu, ktoré potom e, priečne prechádzajú mnohými oblastiami trestnej činnosti, pri, pri údajoch, pri platbách, dokumenty, ktoré sú falšované, falošné, ďalej to súvisí s drogami, pašovaním zbraní, falzifikátmi dokumentov. Hovorili sme o sociálnom inžinierstve. To je jedna z jedno z opatrení, ktoré využívajú eh, zločinci na sieti. Eh, je to jeden z prvých krokov sociálne inžinierstvo, pretože je veľmi ľahké obísť firewall zabudovaný v počítačoch bezpečnostný prvok a zmeny taktiky. E, neustále sa prispôsobujú e, zločinci a vedia veľmi dobre ovládať technicky technické záležitosti. Čo sa týka kryptomien, problém je, že keď zneužijú kryptomeny, najmä Bitcoin má najväčší podiel na trhu, ale kriminalizujú sa aj ďalšie typy kryptomien. A higher degree of anonymity and protection ktoré potom poskytujú zločincom vysokú mieru ochrany. The, just picking out the, the point. Teraz e, okiaľ ide o ten Crimes to a Service model, model e, zločin ako služba. Ako sme už e, hovorili predtým, vidíme pokračujúcu industrializáciu počítačovej kriminality. Na to, aby ste spáchali takýto typ kriminality, musíte nakúpiť službu alebo nástroj, aby ste to mohli spraviť Mnohé tie nástroje a služby sú dávané k dispozícii ako služba, či už kriminálnym živlom alebo iným aktérom. Keď hovorím o konvergencii medzi kyber a terorizmom, to je obava, ktorú máme, pretože tieto nástroje a služby sú k dispozícii viacerým aktérom. Ďalší slide. To je teraz len prehľad o právnych a technických výzvach, ktorým čelíme, pokiaľ ide o vyšetrovanie a stíhanie počítačovej kriminality. Snažíme sa to ponechávať veľmi generické. V rámci tých šiestich kapitol máte veľmi konkrétne výzvy, najskôr strata údajov, kriminálne zneužívanie a šifrovania. To súvisí s veciami ako netting, neviem, či to poznáte, čiže otázky politiky alebo otázky takého inštalaterskej práce na internete, ktoré umožňujú kriminálnikom zneužívať existujúce technológie, existujúce politiky, strata lokality. To sa týka napríklad zneužívania Darknet alebo nové typy sieti ako Tor a to súvisí aj s cloudovým eh, computingom, počítačovými službami a iné veci. Nemáme v skutočnosti plne transponovaný spoločný právny rámec pre boj s zločinmi na internete a sieťach. Na to treba medzinárodnú spoluprácu. Asi ste si vedomí pro výzvajú okolo procesu EMLA. Potrebujeme niekedy dáta a údaje z krajín, ktoré nie sú súčasťou EÚ. Verejné súkromné partnerstva, keď sa bojuje proti zločinom na e, sieťach, na počítačových sieťach, vždy tu je istý prvok z priemyselných odvetví, z prvky z komunít. E, sú tu vždy iní partnery zainteresovaní a musia spolupracovať. A to je presne ten problém, lebo to nie je štandardizovaný rámec, kedy sa vieme dohodnúť, čo treba, aby kto urobil. A pre e, presadzovanie právo v, práva v praxi v súvislosti s priemyselnými záležitostiami a technickými záležitostiami. tu je otázka, ako získať potrebnú expertízu a ako si uchovať týchto odborníkov, aby pracovali pre orgány činné v trestnom konaní a presadzovaní práva v praxi. Nie je to všetko také temné a e, negatívne, ako sa to mohlo zdať. Ako som predtým povedal, mnohé príklady, ktoré sme napísali do správy, by sme neboli schopní vyriešiť bez partnerov. Identifikovali sme mnohé kľúčové odporúčania, ktoré si môžete pozrieť a ktoré môžu ďalej zlepšiť náš boj proti zločinom na počítačových sieťach. Prevencia a informovanosť o sveta, to je veľmi dôležité. Druhá, druhý krok je e, vyšetrovanie a skúmanie samozrejme, ale už keď v kroku prvom prevencia prebehnú úspešné kampane, ktoré sa zacielia napríklad na e, výkupné, na pašovanie, podobné záležitosti, Niekedy stačí, keď sa verejnosti sprístupnia správy vo vysoko kvalitnom videu a v mnohojazyčných verziách tohto videa, keď ľudia vidia, aké veci sa môžu udiať pri zločinoch na internete. Napríklad Holandsko je dobrým príkladom, aj Nemecko. V takejto prevencii sú ľudia, ktorých môžete kontaktovať, keď sa stanete obeťou takýchto e, zločinov na počítačových sieťach a sú tam odborníci, ktorí vám poradia. Ďalšia vec. Spomenul som Deep Web a Darknet, teda tie hlboké e, utajené zakutia internetu a sieti. Opäť sú tu odborné technické priemyselné odvetvia, s ktorými vypracovávame spoločný strategický prístup, ktorým by sme mohli potlačiť kriminalitu v tejto oblasti Ide tu o strategickejšie, pre, proaktívnejšie prístupy k vysporiadaniu sa s kriminalitou na sieťach, počítačových sieťach. To je presne naša práca. Ďalšie odporúčanie je, keďže existujú určité typy služieb v rámci týchto trestných činov, Mali by sme využiť aj my takéto služby a nástroje na e, rozvrátenie týchto sietí technickým spôsobom a posledný bod. Potrebujeme možno adekvátnejšiu legislatívu. Napríklad transponovanie existujúce legislatívy by častokrát stačilo, keby to bolo prístupné na národnej úrovni, aby sa umožnila proporčná reakcia na rôzne kroky trestné. Spolupráca, koordinácia relevantných partnerov proaktívnym spôsobom je asi tá najlepšia odpoveď. Toľko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Nož, ďakujeme vám veľmi pekne, pán Aman. Ďakujeme za prezentáciu. Mám tu dvoch, ktorí by, sa, by vám radi položili otázky, pani Stevens a pán Albrecht. A ešte pani Sipel. Pani Stevens, nech sa páči. Máte slovo. hartelijk bedankt aan de heer Amman, uh, omdat u vandaag aanwezig was. Ďakujem pekne za to, že ste dnes popoludní prišli a že ste nám dali prehľad eh, kriminality online v Európskej únie. Eh, chcem položiť otázku. Môžem, mám začať od začiatku, či to tlmočenie je v poriadku? Mám pokračovať? Počujete ma? Chcela som vám poďakovať, pán Aman, že ste medzi nás prišli dnes popoludní a poďakovať za vynikajúci prehľad toho, čo sa deje v trestnej činnosti e, na počítačových sieťach VU. E otázku položím ako spolu spravodajkyňa k tejto téme. Viem, že sú štyri firmy, IT firmy, ktoré majú databázy ktoré by sa mohli využiť na to, aby sa bolo možné vyhnúť e, uploadovaniu rasistickej propagandy. Čo si myslíte o týchto úsiliach? Aké kritériá používajú na to, aby zabraňovali e, uverejňovaniu rasistickej propagande na lete, čo sa týka na webe, na sieti. Čo sa týka e, slobody prejavu, ako by sa na to dalo pozerať a akú úlohu môže zahrať Únia v tejto veci? Ešte som chcela sa ospravedlniť bude musieť odísť z rodinných dôvodov hneď teraz. Slovo má pán Albrecht. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem za celú prezentáciu. Robíte dôležitú prácu. A dúfam, že dostaneme viac príležitostí vymeniť si názory na tieto mnohé výzvy širokospektrálne Sústredím sa na jednu vec. V tej by som rád si vypočul vaše názory. Je to skôr poznámka ako otázka. Týka sa možností sprístupnenia dôkazov u firiem, ktoré nemajú oficiálne sídlo v EÚ alebo si ukladajú svoje údaje mimo EÚ. Ako sa dostanete k takýmto údajom, ak ich potrebujete? Bola tu rozpráva, že Europol sa zaujíma o túto vec. Členské štáty EÚ a ich orgány by radi mali prístup k osobným údajom na územiach mimo EÚ alebo firmy, ktoré majú hlavné, hlavné sídla mimo území EÚ a potom aj Nasleduje postup prostredníctvom tretieho štátu. Myslíte si, že naozaj je potrebné mať prístup priamo k týmto údajom bez postupu AMLET? Alebo by sa dalo zlepšiť to, čo sa deje v rámci prístupu AMLET? Uľahčiť sa to nejako aj s týmto postupom? Alebo tieto tretie štáty si myslíte, že budú chcieť reciprocitu v medzinárodnom práve a preto bu- budú chcieť mať prístup k takým údajom, ktoré sú skladované v Európskej únii, ukladané a k osobným údajom ľudí žijúcich v EÚ. Ďakujem. Ďakujeme pani Albrecht, pani Zipel. Ďakujem, pohovorím po nemecky. Musím sa ospravedlniť, že e, som ne, si nemohla vypušiť celý ten, tú, celú tú prednášku. Mal som možnosť hovoriť s policistami v Nemecku, kde problémom bolo z jednej časti to, že technická odbornosť, aby sme predchádzali e, kybernetickej zločinnosti, aby sme to vôbec pochopili, či je to otvorený web alebo tzv. darknet, že tu nie je dostatok expertízy, aby sa e, použili príslušné technické možnosti na zásah. Nechcem celkom presne vedieť, ako je to e, u Europolu, ale určite to súvisí so štruktúrami v národných policajných zložkách, príjmové štruktúry ďalej. Máte dojem, že členské krajiny tento problém rozpoznali? môžete vy pomôcť pri tom rozpoznať tento problém a e, zvážiť si, ako to možno riešiť. Druhá je potom otázka, koľko ľudí e, vlastne by sme potrebovali. Potrebujeme vlastne e, e vyšetrovateľov, ktorí sú infiltrovaní. E, Viem, že sú členské krajiny v oblasti e, groomingu, kde ide cez hr- o hracie platformy, e, kde sa e, snažia títo ľudia kontaktovať, odhaľovať týchto ľudí, ktorí potom sú aj zatýkaní. Ďalšia problematická otázka je vôbec si nenahrávať zločinné obsahy alebo ich hneď mazať, to je zlož- problematické. Mali sme tu prípady, kde eh, eh, algoritmus eh, zakázaný obsah hneď mazal, pretože ho považoval za škodlivý. Ako vidíte možno spoluprácu s, so súkromnými poskytovateľmi, kde je otázka, kde musia títo príslušné orgány rozhodovať, čo je legálne, čo je ilegálne. Potom otázka um, kódovania zakľúčovaných a zašifrovaných obsahov. Samozrejme, e, to sa dá samozrejme tiež zneužívať od, zo strany zlo, zločincov Ako, e, I tu by sa možno dalo postupovať tak, kde by sa e, ochrana údajov neporušila. Ďakujem pani Zipel. Pani, pán Aman, to boli otázky pre vás. Nech sa páči, prosím, odpovedzte. Ďakujem veľmi pekne za vašu reakciu. Ďakujem aj výboru LIBE za podporu a za vašu prácu. Pokúsim sa odpovedať na tieto otázky e, najlepšie ako viem. Na niektoré samozrejme nebudem schopný odpovedať. Pôjdem e, odzadu. Čo sa týka kódovania, šifrovania, je to výzva, ale je dôležité hovoriť o prevencii. Silná silné kodovanie a šifrovanie je uholným kameňom. Už e, spolu s Enisou od roku od viacer, viaceré roky dozadu robíme určité opatrenia, napríklad použitie tzv. zadných dvierok v softveroch. E, to znamená, že potrebujeme mnohé veci, mnohé technické opatrenia, právne opatrenia, dať do vedna a boli sme radi, že sme mohli podporiť odborníkov a ľudí, ktorí pracujú v komisii na týchto opatreniach. Takže nebude to mávnutie čarovným prútikom, bude to jednoducho celý diapazón opatrení a krokov, ktoré všetky budú nevyhnutné. E, ďalší bod, možno, že to súvisie s otázkou pani Stevens, obsah ktorý podnecuje nenávisť alebo nabada k terorizmu na internete. Na to máme špecifický mandát ICTC e a jednotku, ktorá sa zaoberá týmito špecifickými otázkami máme a prijíma rozhodnutia v tejto veci a podporuje členské štáty v tom, čo chcú urobiť takisto sami v tejto problematike skôr sa zaoberáme tým, že odpovedáme a reagujeme na tento obsah proti obsahom, než by sme sa pokúšali zatvárať celé platformy, na ktorých sa to deje. Čo sa týka darknetu, niekoľko výskumov ukazuje, že je veľmi ťažké mať odborníkov, ktoré sa, ktorí sa dostanú až do týchto hlbokých e, temných kútov internetu. Potrebujeme na to finančné prostriedky, potrebujeme odborníkov, erudíciu. Nie sme FBI, sme tu na to, aby sme podporovali členské štáty EÚ a vyšetrovanie v členských štátoch EÚ a do maximálnej možnej miery podpor- poskytujeme služby členským štátom je naozaj väčšou výzvou budovať zdroje, to vyžaduje rutinu, podporu, takisto ľudské zdroje, potrebujeme nástroje, vybavenie, výstroj. A týmto všetkým potom podporujeme členské štáty tým, že poskytujeme centralizovanejšie služby v konkrétnych veciach. vyhýbame sa situáciám, kedy znova treba odznova vždy za každým budovať nejaký tím na zelenej lúke pri rovnakých a podobných ohrozeniach týmto súvisí e, písanie správ, v ktorých e, dávame do popredia nejaké trendy alebo to, čo sa deje, výzvy, ktoré sú aktuálne. Členské štáty sú si toho vedomi, že sa dejú zločiny na internete a že to často súvisí s dark webom. Hovoríme aj o tom, ako by sa s tým dalo efektívne vysporiadať. Kľúčové posolstvo v tejto veci je žiadny členský štát sám, žiadna agentúra samotná vec nevyrieši, pretože to prekračuje hranice, je to medzinárodný problém a skutočne si to vyžaduje kooperáciu, koordináciu medzi viacerými aktérmi do maximálnej množnej miery. Robíme to, čo my dokážeme, podporujeme vyšetrovania v členských štátoch EU, podporujeme e, členské štáty a poskytujeme centralizované služby. Pán Albrecht, ďakujem za vašu reakciu. Sú isté právne výzvy, tom, keď sa pokúšame získať údaje a dáta spoza hraníc EÚ od partnerov, ktorí nemajú sídlo v EÚ, nie sú z EÚ. Ja nie som právnik, takže vám nebudem veľmi presne, e, neviem vám to presne zodpovedať, aký postup sa na to používa, ale myslím si, že EÚ zlepšuje proces EMLA, zrýchľuje ho a ďalší partnery sa snažia to ist, o to isté pri EMLE. Takže si myslím, že tento postup nie je zlý, že treba ho budovať ďalej a zefektívňovať ho. Akýkoľvek postup by sme nastavili, vždy to musí byť proporčné z právneho hľadiska a musia tam byť iba nevyhnutné kroky, nezahl- nesmie byť zahltený tento postup. Ale právne podrobnosti vám neviem poskytnúť. A posledná otázka, pani Stevens Áno, sú technické riešenia, ktoré dokážu identifikovať nelegálny obsah alebo určitý typ obsahu na internete. Dá sa to technicky tak spraviť, ale potom čo s tým ďalej? Ako reagovať na takýto obsah? To už ťažko rozhodneme my. To, na, na to sú tu členské štáty EÚ, aby sa rozhodli. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne a mám ďakujem za vaše odpovede a za vašu prezentáciu. A teraz e, prechádzam k ďalšiemu bodu nášho programu, v rámci ktorého si vypočujeme prezentáciu o situácii ohľadom medziinstitucionálnych e, rokovaní o Eurojuste. Po hlasovaní na výbore LIBE 19. oktobra a oznámení na plenárke trialógy začali v novembri Poprosím pána Fosa, ak teda počúva. E, môžem vám dať slovo, alebo počkáme si ešte dve minútky? Lebo by ste mali o 30 začať. Keď teda môžem začať, myslím, že by bolo dobré. Od začiatku novembra e, prebehli dve kola rokovaní s Európskou komisiou a radou a krátke zasadnutie aj s sieňovými, ako aj e, celkovo štyri technické stretnutia. Budúci týždeň ďalšia schôdza tieňových, e, na ktorej potom budeme tie dosiahnuté výsledky podrobnejšie diskutovať a budeme pripravovať niektoré veci na ďalšiu schôdzu. E, napriek tomuto z dôvodu nedostatku času, e, teda napriek tomu sme dosiahli celkom dobré výsledky. Na politickej úrovni sme už odiskutovali články 1 až 20 a dokázali sme spracovať početné kompromisy. Samozrejme sú aj niektoré momenty, niektoré oblasti, kde sme nie tak úspešne postupovali. Najskôr 3 odsek 1, kde sú kompetencie medzi Eurojustom a Európskou prokuratúrou. Tie sú tam ozrejmené. A v prvom návrhu kompromisu sme sa ubezpečili, že členské štáty budú zohľadnené, ktoré sa nechcú zúčastňovať e, Európskej prokuratúry, úradu prokurátora. E, pritom zostávajú ešte viaceré body neobjasnené, respektíve niektoré ďalšie trestné skutkové podstaty alebo tresty, ako je tam uvedený zoznam v prílohu 1, prílohe 1, pokiaľ ide o prokurátora, ale zároveň spadajú aj pod eh, Eurojurus. Eh, druhá vec, eh, článok 3, odsek 4, ktorý sa týka záležitosti, či tie vyšetrovania, ktoré Eurojust realizuje na základe prozby komisie, či to má byť viazané aj na eh, odobrenie zo strany členského štátu. Tam sú rôzne názory. Rada sa samozrejme domnieva, že musí zodpovedný štát byť dotázaný, eh, respektíve sa môže vyjadriť proti takémuto vyšetrovaniu. Potom si musíme ozrejmiť, ako pri eh, tých nadchádzajúcich technických stretnutiach budeme postupovať pri riešení tejto veci z nášho pohľadu išlo o to, aby sme povedali, že aj dokonca v prípadoch, kedy komisia Eurojustu dáva takúto informáciu, tak, že aby to nevyhnutne neznamenalo z pohľadu členského štátu nejaké právo veta. Tú situáciu, pokiaľ ide o vyšetrenie, vyšetrovanie, e, chceme nechať otvorenú, nechceme tam umožniť blokovanie. Pokiaľ ide o články 10-11, zostavenie kolegia alebo kolegií, ako aj E, obsadenie postu predsedu a podpredsedov. Aj tu bolo viacero rozchádzajúcich sa názorov, e, či napríklad počas e, voľby predsedu, či je možné prijať nejaký kompromis. Tu rada stále ešte hovorí o nejakom type mechanizmu kompenzácie, pretože post predsedu, hlavne pre malé členské štáty, môže znamenať pomerne veľké finančné náklady ale nie sme ešte v bode, kedy by sme boli schopní povedať, že to už podlieha nejakému súhlasnému názoru, nejakej dohode. Skôr sme hovorili ako parlament, že je možné to zabezpečiť nejakým iným spôsobom, ako predpokladať nejakú kompenzáciu pre takéto niečo. Potom sú tu články 5 a 14. A diskusia ohľadom manažerskej funkcie eh, kolegia funkcie riadiacej a tu všetci kolegovia súhlasili, že administratívne náklady kolegia budú musieť byť znižované teda prostredníctvom členských štátov, ale ani tu ešte nepanovala úplná dohoda. To boli, by som povedal, tie body, ktoré nás e, najviac zamestnávali v diskusii. Pokiaľ ide o ochranu údajov, tam naopak máme ešte pomerne neuspokojivú situáciu vo všeobecnosti. Sú tu isté sporné body a to hlavne preto, že je tu prepojenie na správu Cornelie Ernst, pokiaľ ide o ochranu údajov e, inštitúcií 55 2001. Sú tam úplne e, rôzne prístupy zo strany komisie, rady a parlamentu Komisia predložila patričný návrh a rada e, chcela, aby e, v, v rámci tohto nariadenia z roku 2001 e, nebolo nevyhnutne zapojené instrumentárium tých vyšetrovacích orgánov. Rada to chcela nejak ináč a preto sa musíme dohodnúť, že do akej miery tie diskusie, diskusie pokročia, pokiaľ ide o 45 z roku 2001. Až potom príjmeme rozhodnutie, či potrebujeme e, osobitný režim ochrany údajov pre Eurojust, alebo či to spravíme podobne ako v prípade Europolu, aby sme presmerovali len to, čo chýba e, v tomto rámci, ktorý je stanovený e, nariadením 45-2001 a to, čo bude ešte eventuálne chýbať v prípade Eurojustu. To je ešte, ako som povedal, nejasné a do veľkej miery sa to odvíja od výsledky trialógu ohľadom 45 z roku 2001. V tejto súvislosti by som ale chcel spomenúť, že tak Europol, ako aj spoločné poradné stredisko Joint Advisory Board – ktoré sa zaoberá otázkou ochrany údajov, že nám poslali informácie a teda listy, kde nás upozornili, že je dôležité, aby sme v tomto prípade mali a stanovili vlastný režim ochrany údajov. To je niečo, čo ešte raz bude predmetom hĺbkovej diskusie. V rámci celého trialógu sme mali jasno v tom, že budeme musieť počkať e, na výsledok 45 2001. tie dva listy alebo tie oznámenia, ktoré nám boli doručené, tie popisujú existujúcu situáciu patričným spôsobom a všetci sa domnievame, že bez ohľadu na to, aké riešenie si zvolíme, nie je možné e, dať priestor na inú interpretáciu v dvoch rôznych právnych aktoch, to poprvé, a po druhé, nie je možné, aby to bolo na úkor kvality a na úkor tej práce, ktorú vykonáme. V rámci trialógu sa budeme zasadzovať aj za to, aby Eurojust, lebo sa môžeme ja obmedziť len na Eurojust, aby tie nevyhnutné právne ustanovenia, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, aby tie zohľadnil a aby mohol e, dobre realizovať svoju činnosť v tomto ohľade. Nakoniec tohto krátkeho prehľadu by som sa chcel poďakovať zástupcom komisie, a estonského predsedníctva rady, ako aj sekretariatu výboru LIBE, ale samozrejme aj tieňovým spravodajcom za veľmi dobrú spoluprácu, za veľmi dobrú pracovnú atmosféru, ale aj za spoluprácu a súčinnosť všetkých ostatných aktérov, ktoré nám umožnili takto dobre v krátkom čase postúpiť. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pán Fos. Pozerám sa na kolegov, či chce niekto vystúpiť. Ak nie, tak poprosím komisiu, pán Čonke. Áno, ďakujem veľmi stručne. Ďakujem pekne. Chcel by som sa pripojiť k všetkému, čo povedal pán Foss. Tá skvelá atmosféra vyplýva aj z jeho skvelého zmyslu pre humor, musím povedať, pretože ináč by sme fungovali vo veľa moroznejšom rôznejšej atmosfére. My sme pracovali na všetkých tých bodoch, ku ktorým sa viaže ten kompromis, o ktorých on hovoril. Jedna oblasť, kde vnímam problém, tá sa týka práve režimu ochrany osobných údajov alebo ochrany údajov, kde naozaj budeme musieť počkať na výsledok ostatných trialogov, ktoré sa týkajú nástupcu nariadenia z roku 2001, nariadenia 45 my naozaj dúfame, že nájdeme e, uspokojivé riešenie pre všetkých a že agentúry sa dočkajú právnej jasnosti, jednoznačnosti, ktorú požadujú a že v skutku tá dozorná rada tých dvoch agentúr e, takisto požaduje od nás takúto jednoznačnosť e, od nás, od zákonodarcov a my sme im to mali dať. Ako komisia sa stále domnievame, že je možné to dosiahnuť duálnym prístupom, teda je ten všeobecný režim, e, ktorý e, prináša následník alebo nástupca nariadenia 45-2001, kde je doplnený článok 8a a podporujeme teda návrh e, parlamentu a všetky veci, ktoré sa týkajú pôsobnosti takto novo vytvorené agentúry, tie by mali byť súčasťou právneho základu a myslím, že my sa uberáme cestou kompromisu vo všetkých veciach, ktoré spomínal pán Fos a dúfam, že do Vianoc sa nám podarí dobre vyriešiť e, tieto ustanovenia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne, pán Čonka. Takže ďakujem vám všetkým, vám pán Fos, za vašu prácu. nakoľko sme ušetrili troška času, ale určite vám to nevadí. Pýtam sa pani Cigan, či je pripravená eh, na tú prezentáciu, ktorá je posledným bodom dnes. A síce ide o pokrok Európskej migračnej agendy a piata správa z funkčnej Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Už sme diskutovali o viacerých prvkoch eh, tejto správy o pokroku. Teraz eh, žiadame komisiu o jej predloženie a prezentáciu a takisto chceme, aby sa sústredila aj na správu o implementácii. A takisto pokiaľ ide o vyhlásenie vzťahov EU Turecko a takisto situácie na gréckých ostrovoch. Chcem teda poprosiť pani Martu Cigan, riaditeľku pre stratégiu a všeobecné záležitosti na úrovni komisie, teda tohto útvaru, aby odprezentovala túto veľkú a komplexnú správu. Pani Zigan, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Príjemný večer všetkým poslankyňam a poslancom. Na úvod by som to rada zasadila do kontextu, ktorý všetci dobre poznáme. Od prijatia Európskej agendy pre migráciu európske akcie, ako riešiť e, výzvy, ktoré sa spájajú s politikou migrácie, vrátanie e, odpovede a reakcie na rizika. To všetko bolo e, robené v rámci všeobecného prístupu. V oznámení, ktoré bolo predložené aj tomuto výboru, oznámení, ktoré bolo prijaté komisiou 27. septembra, sme predložili, predstavili celkové hodnotenie Európskej agendy o implementácii migrácie, tak z pohľadu reakcie na krízu, ako aj štruktúrovanému rozvoju tejto agendy. Jeden z nástrojov, ako monitorovať postup a pokrok, ako umožniť eh, posúdenie na základe dôkazov, aby sme si ujasnili, kde sa nachádzame na ceste tej implementácie, je formou pravidelných správ. Doposiaľ sme to robili takom rozdrobenom rozdrobeným spôsobom, fragmentovanými sme vypracovali správy, ktoré sa týkali jednotlivých tém, ktoré boli súčasťou Európskej agendy o migrácii, ale 15. novembra sme navrhli prvú konsolidovanú správu o pokroku, tým, že sme e, dali dokopy všetky tie vrúdy mm, a teda, teda tie jednotlivé veci, ktoré boli predtým predmetom samostatných správ, implementácia o presídlení a prerozdelení, takisto pobrežná hliadka, partnerstvo, rámec partnerstva, vzťahy EÚ-Turecko je dobré e, uvedomiť si, aké je komplexný postoj EU k takýmto veciam a pozrieť sa na to, ako to vyzerá v teréne, kde je dôležité e, zadefinovať si ďalší postup. Budeme mať aj postup na úrovni rady najbližšie, ktorý obsahuje veľa konkrétnych informácií a ktorý dostávajú všetci transparentným spôsobom. Správa vždy začína e, približením skutočnej reálnej situácie, ktorá vychádza z našich údajov a tu máte všetky údaje, ktoré sme zhromaždili, aby sme poukázali na to, aká je v súčasnosti situácia, pokiaľ ide o jednotlivé migračné trasy. Vidíte z tej správy, že situácia pozdĺž tých eh, najväčších migračných trás je, že pohyby sú obmedzené, pokiaľ ide o tú západnú trasu. Počet tých nelegálnych migrantov v rámci bodov vstupu sa stabilizoval na nižších úrovniach, pokiaľ ide o západnú balkánsku trasu. Stredná trasa cez Stredomorie, tam je najväčší počet prichádzajúcich migrantov po mori napriek poklesu od polovice júla a nárast v neregulárnych príchodoch, ktorý bol zaznamenaný v priebehu 2017 v rámci tej trasy, ktorá ide cez západný Atlantik a cez Stredomorie západné. Teraz by som eh, priniesla krátke informácie ohľadom rozdielných segmentov. To bude veľmi stručné, pretože správa je veľmi eh, podrobná a potom uvidíme, či budú nejaké otázky z vašej strany, pripomienky a samozrejme začnem eh, pri tej operačnej kapacite. Tá predstavuje tú bezprostrednú odozvu na krízu. E, je teda vhodné spomenúť hotspoty v Grécku a v Taliansku, kde sme posudzovali fungovanie teda prevádzku takýchto hotspotov doposiaľ v správe o pokroku a sme vypichli e, osvedčené postupy, pokiaľ ide o implementáciu takéhoto prístupu formou hotspotov, kde sme identifikovali osobitne opatrenia e, smerom k deťom a skupinám zraniteľných osôb ako sme opakovane konštatovali tu na výbore, je mimoriadne dôležité, aby tá koncepcia hotspotov fungovala. To by sa nestalo bez dobrej spolupráce a bez operačnej spolupráce našich agentúr, ktoré máme. Pokiaľ ide o Grécko, v súčasnej situácii máte v správe veľa informácií, ale súčasná priorita sa týka presunu e, najväčšieho možného počtu utečencov e, z táborov do prenajímaného ubytovania. E, pokiaľ ide o tie slabé stránky, tak tie pretrvávajú aj s príchodom zimy. Viem, že tam máte veľmi podrobné informácie ohľadom príprav na zimné obdobie a všetky tie prostriedky, ktoré sú využívané a kroky, ktoré sú pripravované, prezentoval ich komisár Avramopoulos na plenárke. Pokiaľ ide o vyhlásenie EÚ Turecko, e, naďalej prináša konkrétne výsledky z pohľadu zabraňovania nelegálnych príchodov po zemi a po vode a zachraňuje životy, ale to, ten pokrok, ktorom sa ktoré chcelo teda Turecko dosiahnuť, ten pokrok je obmedzený je tak nevyhnutné, aby vysoké tempo bolo zachované, pokiaľ ide o zamedzovanie tým príchodom. Od apríla 2016 eh, viac ako 14 tisíc ľudí bolo presídlených, distribuovaných z Turecka. Takisto je dôležité spomenúť, že EÚ eh, ide dobrým tempom, pokiaľ ide o zakontrahovanie celej sumy 3 miliardy, pokiaľ ide o eh, mechanizmus pre, pre, pre rozdelenie utečencov z Turecka do konca tohto roku. Druhá vec, na ktorú chcem upriamiť pozornosť, je, čo robí Európska únia z pohľadu podpory iných krajín, ktoré čelia tlaku po sírskej kríze, ale v Libanon a Jordánsko takisto. Pokračujeme v úsilí, ale je jasné, že je potrebná podstatná, výrazná pomoc medzinárodného spoločenstva, finančná. E, myslím si, že dostaneme nejakú lekciu od reality, tak povediať, a, a tá realita vystúpi do popredia na budúcu jar, keď bude konferencia o sírskej kríze, kde bude aj otázka situácie ohľadom finančnej podpory predmetom diskusie. Pokiaľ ide o stred, stredné stredozemie, tak hovoríme o tom, kde bola tá operačná podpora rozšírená. Najväčšia časť sa samozrejme týka aktivít, ktoré pokrývajú Líbiu. Naša správa e, uznáva, a tu budem e, citovať tie často hrozivé podmienky, ktorých žijú migranti v Líbii, poznáte ich veľmi dobre, ale počiarkuje naše kontinuálne angažovanie sa e, smerom k zlepšeniu situácie. V tomto kontexte by som chcela osobitne spomenúť všetky aktivity, ktoré sa týkajú školení a prípravy libyskej pobrežnej stráže eh, 90 miliónov eh, smerom k zlepšeniu podmienok eh, migrantov a stabilizácie podmienok v Líbii. So stabilizáciou situácie súvisia aj aktivity, ktoré sa týkajú budovania infraštruktúry. Osobitná časť správy sa zaoberá týmto a myslím, že stojí za to sa o tom zmieniť. Potom je tu celá séria informácií ohľadom využívania zverejneckých fondov a situácie ohľadom kontrahovania alebo zazmluvnenia a peniazy investorov. A takisto istý typ posúdenia ohľadom toho, aká je medzera, ktorá ešte stále existuje z pohľadu finančných príspevkov. Európska únia naďalej aktívne spolupracuje s IOM a z UNHCR v teréne a tento program e, zahrňa podporu pre asistovaný dobrovoľný návrat a opätovné začlenenie po celej stredomorskej trase, podporovanie vyloďovania a podpora fungovania stredisk záchytu, záchytných stredisk. Krátke odkaz ešte na ďalšie body. Správa hovorí o tom, že došlo k výraznému úsiliu e, smerom k narušeniu obchodného modelu, podnikateľského modelu tých, e, paše, tých ktorí obchodujú s ľuďmi, ktorých prinášajú do Európy, teda ktorí pašujú ľudí, prevážajú, pardon. Je nevyhnutné vymieňať informácie medzi členskými štátmi, misiami CSDP a rozširovať e, spoločné vyšetrovacie týmy, zapojiť aj kľúčové krajiny západnej Afriky. V tomto kontexte je nevyhnutné mať, informovať o všetkých aktivitách a o výsledkoch týchto aktivít na európskej úrovni, ale aj na úrovni samotných členských štátov, tak aby aj občania mali informácie. Veľmi často nevedia výsledky že sú to značné výsledky aj úsilie, ktoré e, je vynakladané na úrovni členských štátov, pretože migrácia spada do ich pôsobnosti. Celková miera informovanosti občanov je veľmi dôležitá, pretože narušenie podnikateľského modelu pašerákov, teda obchodníkov, to je veľmi dôležité pre nás všetkých. E, pokiaľ ide o readmisiu a návraty, a situáciu v tej oblasti, tak e, máte podobné informácie. Mali ste tu dvakrát e, námestníka generálneho riaditeľa, ktorý hovoril o situácii v oblasti návratov a readmisí. Poviem teda len o dvoch veciach, ktoré počiarkuje osobitne táto správa o pokroku. Hovoríme tam o potrebe aktuálnych a kvalitných údajov ohľadom návratov a to nie len z toho dôvodu, že ide o tie počty samotné, ale takisto nám to dáva možnosť lepšie vyhodnotiť situáciu. A tu treba povedať, že musíme to lepšie zorganizovať e, interne, ale takisto spolupracujeme s Eurostatom, aby sme vedeli e, zhromažďovať tieto údaje pravidelnejším spôsobom a na lepšom základe, pevnejšom. A druhá vec, spomeniem stretnutie riadiacej rady EBC GA, GA pardon, v oktobri, ktoré sa týkalo práve návratov, kde bola výzva smerom na členské štáty, aby investovali viac, pokiaľ ide o zamestnancov a know-how, tak aby podporili agentúru v oblasti návratov. Toto je mimoriadne dôležitý záväzok, pokiaľ ide o implementačný rámec e, návratov v kontexte agentúr budem hovoriť troška viac o EBCGA a všeobecne, keď e, budem, nakoľko pokrývam dve správy naraz. Pokiaľ ide o prerozdelenie, presídlovanie, aj tam tie diskusie boli veľmi podrobné na úrovni tohto výboru. Ako viete, pokiaľ ide o situáciu prerozdelenia, viac ako 31 tisíc ľudí bolo takto prerozdelených. Aj pokračuje podpora pre prerozdelenie po tom, čo prislúbili 26. septembra, že tak spravia viaceré členské štáty. Asi 750 žiadateľov čaká na prerozdelenie v Grécku a asi 3100 v Taliansku. Máme viacero aktivít, ktoré ešte môžeme spraviť, tak aby sme finalizovali tie najnáhliehavejšie kroky. Tu chcem spomenúť, a my to spomíname teda aj v správe o pokroku, chcem spomenúť e, finalizáciu prerozdelenia zostávajúcich oprávnených žiadateľov v Taliansku, Grécku a zrýchlovaní odozvy alebo teda reakcie na žiadosti o prerozdelenie, informovanie o potenciálnych ďalších možných miestach, hlavne pokiaľ ide o e, maloletých bez prievodu v Taliansku, finalizácia registrácie oprávnených e, žiadateľov pre prerozdelenie a potom prísľub keď sa tak ešte neudialo. Pokiaľ ide o presídlenie pôvodných, e, z tých pôvodných 22 tisíc z roku 2015, 85% bolo uzavretých, e, viac ako 18 tisíc ľudí bolo takto presídlených v rámci 28 členských krajín a pokiaľ ide o krajiny pridružené, ľudia, ktorí prichádzali z Turecka, z Jordánska a z Libanonu v prevažnej miere, následne po výzve komisie smerom na členské štáty, aby uvoľnili aspoň 50 tisíc dodatočných miest na e, presídlenie a Uvoľnila komisia pol miliardy eur pre členské štáty na tento účel. Doposiaľ 17 členských krajín e, prislúbilo takéto niečo, 84 tisíc miest by malo byť takto uspokojených. Snažíme sa takto naplniť e, tento prísľub a nakoniec ešte krátka informácia o pilotných projektoch, pokiaľ ide o legálne, legálnu migráciu. To už bolo oznámené v oznámení z 24. septembra. E, navrhujeme vypracovať pilotné projekty, pokiaľ ide o legálnu migráciu e, v koalícii tých členských štátov, ktoré sú ochotné takto postupovať a vo vybraných tretich krajinách e, budeme podporovať, koordinovať a financovať takéto opatrenia pred odchodom, pred e, presídlením v prípade, že takáto mobilita bude len dočasnej povahy, bude to pokrývať všetky fázy prípravu, projekty, e, legálnu migráciu a potom aj integráciu. Naďalej pokračujeme v rozhovoroch s členskými krajinami a diskutujeme o potenciálnych projektoch a kandidátoch. No, je to tiež oznámení septembrovom posúdenie um, tej logiky za týmito pilotnými projektami. To je uh, naše partnerstvo úroveň spolupráci v boji proti ilegálnej migrácii. Toľko k správe o pokroku ako takej z 15. novembra. A pokiaľ ide o časť o EBSG, Pozrite sa na elementy z 15. novembra, v správe z 15. novembra, ale tiež na e- elementy z 5. správy o pokroku prijatej skôr 6. septembra. Ešte sme nemali možnosť predložiť to členmi tohto výboru. Avšak ja si myslím, že je to dobrá možnosť, pretože tento doplnok, príloha ku komplexnej správe o pokroku, tej poslednej dodáva doplnkové informácií k správe zo septembra a je to čo najaktuálnejšia e, verzia informácií. A tu musím dodať, že všetci si asi pamätáte na prijatie legislatívneho nastavenia EBCG pred 9 mesiacmi, teraz rok po spustení implementácie sme k plnej e, mu spoja na ceste k plnej operácii. Myslím si, že správa nám dodáva, kde zlepšenia sú potrebné. Prvý najdôležitejší úspech je ten, že agentúra operatívne podporuje členské krajiny v teréne pri spravovaní hraníc s prímerom 5000 pohraničných zložiek i v ďalších relevantných sekciách pri vonkajších hraniciach. K tomu ešte treba doplniť, že je potrebná väčšia snaha, pokiaľ ide o čísla, nejde len o zamestnancov, ale i o obdobie ich vyslania typ odborníkov, ktorí sú, aj špecifikácie, ktorí majú byť vyslaní. Tieto zlepšenia určite budú pokračovať. Toto je však vec, ktorú treba zlepšiť. Správa o pokroku e, je tu vždy. E, máme tu však ale aj e, situáciu, pokiaľ ide o výkazníctvo na týždennej báze, kde e, by sme mohli mať viac informácií o tom, koľko chceme odborníkov a aby sme vyzvali tiež členské krajiny, aby posúdili e, uzavretie tých prípadných medzier. Pokiaľ ide o e, jednotky rýchleho nasadenia, ten púl jednotiek, tak tieto medzery sú stále značné. Len 14 členských krajín teraz prispelo. Pokiaľ ide o ten púl rýchlej reakcie, no už tak plná disponibilita 1500 eh, jednotiek sa potvrdilo, 26 členských krajín nominovali svojich eh, hraničných eh, dôstojníkov. Druhý úspech sa týka posudzovania zraniteľnosti a skutočnosť, že agentúra dovršila prvé posúdenia zraniteľnosti. Teraz je na členských krajinách aby implementovali odporúčania a na agentúre je spustiť príslušný monitoring v tejto situácii, v tejto súvislosti. Komisia mal si úzko sledovať tento proces na úrovni politickej i technickej. Berieme do úvahy zistenia v kontexte šengenského hodnotenia aj lepšie zacielenie eh, a použitie prostriedkov EÚ. Ďalší úspech sa týka medzinárodnej spolupráce. Tu rokovania so Srbskom a s Macedónskom, pokiaľ ide e, o ne práca napreduje, komisia chce rokovať o podobných dohodách Eh, s mostom Hercegovinou, eh, s Čiernou horou. Ďalší úspech eh, vývoj stratégie integrovanej ochrany hraníc na národnej i európskej úrovni. Táto vec prebieha, práca beží a pripravujeme príslušné oznámenie a dohoda o centrále medzi agentúrou EBCG v Polsku, v hostovskej krajine, vstúpila do platnosti na začiatku novembra a tešíme sa na implementáciu tejto dohody, poskytujúc najlepšie možné podmienky pre dobré fungovanie agentúry. Ďalej, myslím si, že môžeme povedať, že sme Eh, dosť zapojený do jednotlivých eh, štádií. Výkonný riaditeľ vás informoval, teda z agentúry, o situácii, pokiaľ ide o posudzovanie zraniteľnosti 7. oktobra stretnutie na vysokej úrovni s členskými krajinami a parlamentom, to je dôležitý element a veľmi dobrý zdroj informácií to sa zapojí do tej práce týkajúce sa kľúčových elementov pre EU ako celok. Na záver poviem, že plná prevádzky schopnosť zostáva prioritou pre nás všetkých a naďalej vás budeme informovať o ďalších krokoch v procese Týmito slovami by som rada uzavrela svoj úvod. Vypočujem si vaše komentáre a otázky. Ďakujeme, pani Cigan, za ja e, vašu vyčerpávajúcu prezentáciu. Pýtam sa kolegov, či niekto chce pohovoriť. Pani Keller, pani Veržia. Nech sa páči. Pani Zifel takisto. Pani Keller, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujeme za prezentáciu. Prvých pár minút mi uniklo, ale to hlavné posolstvo som si vypočula. Mám za pár otázok, možno niekoľko poznámok. K Líbii e, budeme môcť diskutovať na pléne. Je to naliehavé, pretože ako sme všetci mohli sledovať, situáciu je neznesiteľná Myslím, že sa snažíme posilniť našu spoluprácu bez toho, že by sme naj, najprv riešili ľudskoprávne otázky. Myslím si, že to je neúnosné. Pokiaľ ide o presídľovanie, je jasné, že úsilie nie je ešte pre všetky krajiny dostačujúce. Komisia naďalej bude tu pokračovať. Mám ešte jednu otázku k Frontexu. 74% to z toho púlu tých e, pohraničníkov ak som to dobre pochopila, k tomu novému mandátu sú tu veľmi explicitné sankcie pre krajiny, ktoré neplnia všetky odporúčania, pokiaľ ide o uzavretie hraníc. Nie sú tu žiadne sankcie, kedy členská krajina neplní celú, s celou tou kvotou pohraničníkov. Je to smutné, pretože na jednej strane sa poukazuje prstom na jednu konkrétnu krajinu, ale mnohí si nerobia svoju prácu, takže pýtam sa, či komisia chce vyvinúť tlak na členské krajiny, aby plnili 100% tej kvóty. Na úvod nebolo toľko do, e, dôstojníkov v tom, v, tom, v tom púle. Ide o absolútne čísla. A teraz mám komentár, ktorý takisto súvisí s tým. Máme množstvo porušenie ľudských práv našich vlastných e, vonkajších hraníc, ktorých sa dopustili naši vlastní pohraničníci členských krajín, nie dôstojníci Frontexu, ale členských krajín. Minulý týždeň ďalší prípad, kedy zahynulo na chorvátskej e, chorvátsko-srbskej hranice 6-ročné dievčatko, pretože die, rodine uh, povedali, aby sa vrátili vlakom do Srbska, dali ich E, na cestu do, do Srbska a v noci nevideli, teda po koleniciach sa vracali a nevideli v nocnom svetle e, vlak a zahynulo to dievčatko. Ja sa teda pýtam, je ťažké si tu tak sedieť, viem, že komisia povie, že to sú členské krajiny, ktoré sú zodpovedné. Určite tomu tak je. Ale pre mňa je veľmi neuspokojivé si tu sedieť. Máme E, pohraničný režim EÚ, mechanizmus zdieľanej zodpovednosti, Európsku pohraničnú agentúru, spoločné zákony a pravidlá a hodnoty, ale ešte vždy nedokážeme urobiť nič proti porušovaniu ľudských práv na hraniciach, ktorých sa dopúšťajú pohraničníci EÚ, či už je to z členských krajín alebo spoločne. Možno, že by ste sa k tomu mohli vyjadriť. Ďakujem komisii za túto prvú správu, konsolidovanú. Prvá otázka. Rada by som vedela, či Európska migračná agenda sa od 13. maja 2015 zmenila. Tá prijata v 2015 mala 4 e, priority. Znížiť stimuly k irregulárnej migrácii v poriadku, zabezpečiť hranice, Takisto samozrejme spája sa to s tým prvým bodom. Zabezpečiť viac, alebo teda vyvinúť úsilie, aby bolo sa viac dialo v oblasti azylu. Tu mám trošku pochybnosti, ak totiž e, si odmyslíme úsilie niektorých členských krajín, tak sme ďaleko od cieľa. A potom nová migračná politika, pokiaľ ide o regulárne e, migrovanie. Už tak tu sa len tak trošku blížime, e, alebo teraz sme skôr na mŕtvom bode, pretože nie je jediné riešenie, e, je presídľovanie pre mig- regulérnych e, migrantov. Ak by sme mali viac právnej sily, mali by sme menej neregulárnej migrácie a menej obchodníkov s ľuďmi, prevádzačov. Zameriam sa na Líbiu v zásade. Chcem len zopakovať, že určite že úroveň pos, teda pohyby sa dostávajú na úroveň roku 2014. Dnes som sa e, pozeral na ďalšie trojročné dieťatko, ktoré bolo zachránené z vln Stredomoria že stále prechádzajú v dnešných dňoch cez Stredomorie trojročné deti. Tiež chcem povedať, že to, čo nám hovoria mimovládky, a chcela by som, aby na spravda nedolapila tak ako v, v Libii. Ako je možné, že máme toľko mŕtvych na púšti, ale aj viac, do, ako v mori? Všetky politiky hovoria, e, o tom, že treba zatlačať utečencov viac na juh, teda do púšte. Keďže som e, členkou misie pre Tunisko, tak vám môžem povedať, že keď sme boli e, v Tunisku, dostali sme všetky informácie. To, čo odhalilo CNN, nie je nejaké prekvapenie. Ale keď čítam tie dva odseky, ktoré sú zasvetené Líbii v tejto správe, no už tak som zhrozená. Pretože podľa mňa to, čo je v tejto správe, vôbec nie je na úrovni toho, čo opakovane sa hovorí o situácii v Líbii. Na čo sú nám peniaze a komu sa poukazujú peniaze pre Líbiu. Hovorí sa, že medzinárodným organizáciám. Lenže nikto nekontroluje e, líbijské teritorium mimo ozbrojených milícií. Nikto nekontroluje teritorium Líbie. Takže komu poukazujú sa tieto peniaze. Keď sa nám tu hovorí, že 2000 e, premiestneným rodinám sa pomohlo, že 14 tisíc e, migrantom sa pomohlo v záchytných centrách, ale tie sú všetky predsa e, kontrolované ozbrojenými zložkami. Ak nie dnes, tak zajtra. Jednoducho sa to mení každý deň Pozrite sa e, rovno do očí situácii. Podľa mňa celkom presne vieme. Treba presne povedať, komu to bolo poukázané a prečo a ako sa použili tieto prostriedky. To sú predsa prostriedky EÚ a prečo ten človek by sa nám mal zodpovedať. A to sú obrovské sumy nemôžeme sa uspokojiť s tými dvoma odsekmi. Kolegovia, všetci sa prosím pozrite na ne, prečítajte si ich. To nie je na úrovni toho, e, čo, čo sa nám momentálne vyčíta e, všeobecne. A, ja, ale, a pokiaľ ide o otázku premiesňovania, presídlovania, no už tak, ak som to dobre pochopila, ten proces je uzavretý, nie je nová legislatíva. E, Zostáva tých 150 a potom 300 v Taliansku. Už nemáme ďalej mechanizmy relokalizácie. A to je tak, taktiež čosi, čo mi uniká. Dokiaľ nemáme nové nástroje, ktoré príjmeme, tak to nebude pokračovať a to po, podľa mňa to ne, nezodpovedá realite. Podľa mňa nie sme e, v správnej situácii a agenda 2015 bola prijatá pred tou známou krízou medzi Tureckom a Gréckom bola prijatá ako e, recept e, záchrana po Lampedúze, kde jeden deň zahynulo viac ako 700 ľudí. Preto sa to prijalo. A dnes sme sa približili k situácii z 2014, tak by sme mali mať zasa agendu, ktorá bude e, v súlade s tým, čo sa prijalo v máji 2015, ale my sme tomu veľmi vzdialený. Počula som tu slova poľutovania zo strany komisie, ale podľa mňa to sú len také vypchávky, tie naražky na Grécko a Turecko. Chcem vám len pripomenúť, že zajtra popoludní o 2.30 prebehne e, e, e, diskusia k tomu, čo práve nadniesla pani Veržia o Líbii. Teraz pani Sipel. Ďakujem. Práve sme mali diskusiu o Európskom azylovom balíčku, kde sme sa sťažovali na skutočnosť, že komisia, pardon, rada u určitých otázok nedokáže ani len prezentovať ich vlastnú pozíciu. Úplne inak vyzerá situácia u Európskej pobrežnej stráže. Rada toho chcela, veľmi rýchlo napredovali a teraz tu máme piatu správu a ešte vždy na základe pokiaľ ja viem, len 15 členských krajín poskytlo e, zamestnancov a výbavu, tak ako bolo zamýšľané. Najprv to chcú, rozhodnú sa o tom a potom neplnia svoje záväzky. To je len poznámka na okraj. A teraz e, k situácii k migrácii. Musím povedať, že peniaze nesúži najlepším riešením. Počuli sme e, od rôznych organizácií, že ak dáte Líbii prostriedky, tieto ľudia, organizácie aspoň časť musia zaplatiť zločineckým bandám, inak nemôžu pokračovať svoje práce. Takže možno by sme sa mali nad inými veciami zamýšľať. zamýšľať. Vážim si toho, že komisia rada sa snažia Líbiu uh, reorganizovať. Treba uh, sa pozerať na situáciu pre migrantov a je bolestivé vidieť, že jediný e, zmysel správ je Počet e, utečencov do EÚ sa znižuje a my potom akceptujeme e, desivú situáciu utečencov v Líbii. Aspoň ja som nevidela nejaké jasné kroky e, k zmene tej situácii. Líbíčania samotní, pre tých, ktorí nesúhlasia s tou situáciou. No však posledná otázka. Posledná otázka, hovorí sa o peniazoch. Africký e, e, fond napríklad niektoré členské krajiny neplnia. A posledná otázka, proces pri porušení e, niektoré krajiny nechcú participovať na relokácii. Je tu nejaký nový záblesk, pani Holmajer? Kolegyne, kolegovia, ja by som sa chcel poďakovať komisii za intenzívnu snahu. Krok po kroku e, napredovanie. Mám veľké pochopenie, že sa spomenul ten prípad 6-ročného dieťaťa, nevhodný prístup, ale, ale označiť to za porušenie ľudských práv, že to umyselne urobili, tak to treba byť opatrný. Ehm, neviem si predstaviť, že za tým bol nejaký zámer toho pohraničníka. Možno len jednoducho nebola správne splnená povinnosť. Nie? Treba tiež pochopiť, že príslušná situácia na hraniciach ehm, je často zložitejšia, než si tu my vieme predstaviť v budove parlamentu že všetko nie je len také jednoznačné, že e, všetko zlé sú pohraničníci a utečenci sú všetko dobré. Nie, nie. I tu sú veľké rozdiely a treba sa na to pozerať diferencovane. Tu je dôležité, aby členské krajiny, hlavne Chorvátsko, sa mali snažiť lepšie <clears throat> sa vysporiadať s utečencami i v našich diskusiách to môže pomôcť v lepšom pokroku. Pokiaľ ide o presídlovanie, si ešte dovolím otázku, do akej miery členské krajiny sú pripravené e, prijímať ľudí svižnejšie v porovnaní s pôvodnými e, lehotami, alebo sú tu stále silné výhrady e, administratívy, pokiaľ ide prijímanie ľudí Eh, kvóty na, ľudí, na štáty aj na eh, jednotlivé presídlenia. Teraz dávam slovo späť pani Ciga, nech sa páči odpoveď na otázky. Thank you very much and... Ďakujem. Ďakujem poslankyňam poslancom za otázky a poznámky. Jednu úvahu je jasné, že v správe o pokroku aj v mojej prezentácii som hovorila o mnohých číslach Berte tieto čísla, tak ako som povedala na začiatku, s rezervou. Dôležité je, aký, aký je stav, aký je trend vývoja. Tie rozličné údaje, ktoré nám poskytujú celý obraz a umožňujú nám uvidieť ho v komplexnosti. Ale tieto čísla zároveň nám umožňujú lepšie plánovať, nastavovať opatrenia a nezabúdame pre čísla na ľudí nie je to o číslach. Je to o ľuďoch a na to nikdy nezabudame. Máme tým len nástroje a možnosti na posúdenie situácie dôkazmi. Každý pristahovalec je človek. A tak sa na ňo aj dívame. Každý život, o ktorý ľudia prídu, je jeden život navyše, ktorý zbytočne bol premrhaný takto sa na to pozeráme z hľadiska našich politík. Takže ľudské práva, o tých sa jednoducho nerokuje. Sme Európska únia, únia hodnôt, základné práva sú pre nás dôležité, máme právne záväzky a sme rozhodnutí implementovať ich vo všetkých našich činoch. Situácia je komplexná, čo sa týka migračných politík, ale Ubezpečujem vás, že naša spolupráca s tretimi krajinami zahrania úctu k ľudským právam. To je zapracované do všetkých programov spolupráce s partnermi. Používame systém OSN, kde vždy je úcta k ľudským právam kľúčová a pre nás tiež. Napríklad, keď hovoríme o Líbii a o tom, čo tam môžeme urobiť, aby sme zvýšili úctu k ľudským právam, napríklad pri organizovaní školení, monitorovaní situácie a spolupráce s pobrežnými hliadkami. To je dôležitý model školení a monitorovacieho procesu. Ak rozmýšľame, čo zaplatiť, kde presne naliať peniaze, v akých strediskách, tak potom dávame úsilia do štandardných postupov v týchto miestach. Podporujeme tieto aktivity a humanitárne organizácie a informácie ďalej posúvame pristahovalcom. Špecificky zvyšujeme osvetu o ľudských právach, čo je súčasťou našej práce. Pozrime si tú časť správe o napredovaní pre Líbiu. Je napísaná v kontexte oznámenia zo septembra a je zaujímavé prečítať si odsek týkajúci sa infraštruktúry prác a inštitúcií, ktoré pracujú v Líbii a ktoré vidia na vlastné oči dennodenne pristahovalcom do Líbie poskytujú im vzdelávanie pre deti, možno zamestnať sa v malých podnikoch, pomáhajú im zapracovať sa do existujúcich štruktúr a komunít, kde sú miesta pre deti napríklad, a posilňujú budovanie kapacít, tak ako to je napísané v správe. E, výzva, ktorou situácia v Libii je, neznamená, že by sme aktívne e, nespolupracovali s našimi partnermi, na minimalizovanie nebezpečenstiev. Takže situácia nie je dokonalá, ale máme veľmi jasný plán, ako pokračovať. Čo sa týka e, relokácie, ja s vami iba súhlasím. Ešte stále to nie je dostatočné a ubezpečujem vás, že opatrenia, ktoré sme urobili, teda vlastne členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na týchto solidárnych krokoch, a pokračujú v takejto línii. EBCG v 74% sa poskytli mena. Viem, že kvalifikácie som tu slúbila, hoci nie je úplne presné, to číslo 1500, že by slúbili členské štáty EÚ ako pobrežné hliadky, ale ide tu aj o mena. Kto to bude? Pravdepodobne tento proces sa oneskorí, pretože potrebujeme konkrétne špecifikácie a čas, kedy sa e, pošlú na svoje miesta, kam budú pridelení. A potom ostatní budú rozmiestnení na konci týchto úsilí. Takže to, o tom píšeme pravidelné správy a celkom iste budeme s týmito správami aj pokračovať. Takže toľko dodatočné informácie k odbornosti. Pomôžeme členským štátom EÚ rýchlejšie ukončiť tento proces. A teraz ešte stále k starších prípadoch, o ktoré sú známe, o porušovaní ľudských práv prezentácii som zmienila záležitosť boja proti prevádzačstvu a pašovaniu. Je to mimoriadne dôležité v tomto procese. Všetky príklady, ktoré je možné poskytnúť, začínajú touto témou. Ak e, nebudeme efektívnejší pri boji proti prevádzačom a pašerákom, ak členské štáty nebudú aktívnejšie a silnejšie v týchto aktivitách, potom, myslím si, tento obchodný model, ktorý používajú pašeráci, si jednoducho prispôsobia. Nemajú zľutovanie s nikým a vždy budeme čeliť situáciám, kedy e, je to jeden z pilierov našich aktivít a silne verím, že budeme schopní spolu členskými štátmi napísať správy, v pozitívnejšom tóne. A dúfajme, že počet týchto dramatických situácií sa zníži. Budem vďačná za každú informáciu o potenciálnom eh, potenciálnych krokoch na pevnine. Keď Európsky parlament v decembri napríklad pôjde do Líbie, Okrem toho zajtra bude informácia o financovaní a ešte zostane určitý čas sa pripraviť na to predtým, než tam pôjdete. Mohli by sme zorganizovať aj nejaké dodatočné informačné stretnutia, kde by sme sa s vami podelili eh, o to, čo vieme a bude zaujímavé si potom pozrieť zase výsledky vašej misie. Čo sa týka Európskej agendy migrácie do roku 2015, všetko, čo sa udialo potom a čo sa deje teraz, je potvrdenie faktu, že tá myšlienka, ktorú sme mali, teda holistický a komplexný model najlepšieho možného manažovania pristahovalectva je stále hodnotný, stále je v poriadku a fungujúci. Komisia, táto komisia e, prijala dokument ako prioritný. Bola to jedna z priorit pána predsedu komisie Junckera Migrácia Odprezentoval sa dobrý dokument, e, bude mať krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele, čiže ciele rôzneho typu v tejto veci. Rok 2015, e, tam sme pozorovali tie najdramatickejšie čísla. Tam sa začínali pokusy zlepšiť naše operačné kapacity a krátkodobo sa vysporiadať s prichádzajúcou krízou, ktorá bola doteraz najväčšia v Európskej únii. Takže myslím si, že táto agenda je veľmi dobrým bodom, na ktorý je možné sa odvolať. A oznámenie z 27. septembra to tiež ukázalo. Aj táto správa e, o napredovaní je ďalšia preukážu, že od toho momentu až doteraz máme poprvý raz operačné kapacity, všetko, čo potrebujeme. Možno to nie je úplne udržateľné, ale je to slušné zo všetkých tých krajín, ktoré sú vstupnými bodmi, hraničnými bodmi pre krajiny v kríze, z ktorých ľudia pochádzajú. Ale robíme, čo sa dá, aj manažovanie hraníc, aj azylová politika. Všetko, všetko sa to deje. A myslím, že sme sa poučili z toho, čo sme doteraz robili a môžeme fungovať rýchlejšie a cieľenejšie. Aj v legislatíve, aj pri migračných politikách skutočne, aby sme boli naozaj komplexní, aby sme pokryli všetky prvky vrátane e, legálnej migrácie, lebo aj tá má e, optimálne spôsoby, akým ju vykonať a aj tá znamená, že ľudia sa pristahovávajú do Európy. To asi nie je pre vás prekvapením, ale krátkodobo treba upraviť aj toto. Presídľovanie. Ten fakt, čo som spomenula, že 81 žiadostí e, vybavených doteraz je to plus, a myslím si, že okrem týchto práca, ktorá sa teraz deje v legislatívnych postupoch a systéme presídľovania, e, ktoré sú súčasťou azylového balíčka, tam sa to robí aj preto, aby bolo možné sa poučiť čo najlepšie a vymeniť si tie najlepšie praktiky, pomôcť členským štátom EÚ znížiť potenciálne administratívne bremeno a všetci, z nás by, e, všetci by sme mohli sa dopracovať k lepšiemu systému. Po, pokúsime sa to urobiť ešte v kontexte tejto legislatívnej práce. Presídľovanie ako také je dôležitým prvkom v kontexte našich globálnych záväzkov. Máme aj globálny pakt pre migráciu a utečencov. Práce sa robí aj na tejto úrovni. Minulý rok bolo stretnutie a budúci rok prinesieme výsledky. A presídľovanie je súčasťou nášho záväzku. Myslím si, že na všetkých týchto fórach aj v našej legislatívnej práci e, robíme všetko možné a e, sú to pre nás lekcie aj pre členské štáty EÚ, aby sme ako uľahčiť administratívne bremeno súvisiace s presídľovaním. Takže myslím si, že naozaj robíme pozitívnu prácu a dúfam, že uvidíte dobré výsledky. Um, mohla by som ešte hovorila na ďalšie veci by som mohla povedať, ale viac menej sa to už vlastne o tom hovorilo. Napríklad tie prvky súvisiace s trastovými fondmi, fondmi finančné príspevky, ktoré pochádzajú z členských štátov, štátov na prácu týchto trastových fondov a implementáciu mnohých projektov a záväzkov. E, mnohé sme už pozorovali a výsledky týchto projektov budú motivujúcimi faktormi pre členské štáty EÚ, pretože chápeme, e, že sme na jednej lodi v v rámci trastových fondov pre africké krajiny, kedy im pomáhame a tým aj nám. Ďakujem pekne toľko z mojej strany. Pani Sigan, ďakujeme vám za odpovede aj za prezentáciu. Ďakujem kolegom za záujem. Zajtra ráno sa stretneme o 9 ráno a bude tu aj migračný manažment. Vypočujeme si, aké sú zmluvy, ako vyzerá spolupráca s tretími krajinami pri návratoch a migračnom manažmente. Ďakujem vám, prajem pekný večer.